Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Dobrý deň, dámy a páni. Poprosím vás, posadajte si a začneme s našou schôdzou. S dnešnou schôdzou výboru REGI. Ďakujem pekne, že ste sa utišili a na úvod by sme prijali program schôdze. Dostali ste ho. Pýtam sa, sú nejaké výhrady nejaké otázky. Pán Van Nistelro, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Zajtra hlasovanie bude o 9. Neviem, či to stihneme eh, na čas eh, prísť, keby sme to posunuli na 9.30 aspoň, alebo na 10. to by išlo? Uh, Ďakujem za otázku. Túto otázku riešime za každým. Viete, že sa snažím E, vyhnúť sa tomu hlasovaniu od 9. pretože máme isté problémy s prítomnosťou členov výboru REGI, ale tentokrát ide iba o jedno hlasovanie, to je tá správa o alpskej stratégii. A potom máme od 10. respektíve od 9.30 máme hostia, pán Gaja z rozpočtového výboru. On bude prezentovať e, prvé výsledky rokovaní, pokiaľ ide o rozpočet a potom budeme pokračovať e, ďalej. Tam je zvyšný program výboru, takže ťažko nájdeme tam nejaký iný čas na e, to hlasovanie, takže preto sme to dali na tú deviatu. So I'll accept that this is... Čiže považujem to za vybavené. Ďakujem pekne. Takže program schôdze je schválený. Ďalej oznámenia predsedajúcej. Rada vám oznámim, že neformálne ministerské stretnutie sa 29. a 30. maja uskutočnilo v Amsterdame. Mali sme tam dobrú delegáciu z výboru REGI na tomto stretnutí. Členovia delegácie boli pani Westphal, pani spravodajkyňa, pokiaľ ide o mestskú agendu, potom pán Omerže, podpredseda, pán Van Nistelrooy, pán Miltenburg a pán Olbricht, ktorý je predsedom tej medzimestskej skupiny. A táto delegácia sa zúčastnila na neformálnom ministerskom stretnutí. Ja ako predsednička ja som sa zúčastnila v tej rozprave a spoločne s pani komisárkou Kretuovou e, sme sa tam stretli a vystúpili. Ja som hovorila o tom, že my podporujeme mestskú politiku ako parlament, že podporujeme tie ustanovenia v Amsterdamskom pakte, ktoré E, sú na prospech rozvoja európskych politik, ktoré ovplyvňujú mestské oblasti. A takisto som poprosila e, komisiu, aby vytvorila špeciálneho mestského takého vyslanca, ktorý by mal zodpovednosť za tie politiky, ktoré sa týkajú e, práve týchto mestských oblastí. A čo som hovorila, všetko vychádzalo zo správy, ktorú výbor prijal a z pozície výboru regí, pokiaľ ide o Amsterdamský pakt a meskú agendu. Počas e, neformálnej ministerskej schôdze bola aj ďalšia schôdza v Amsterdame. Tu organizoval výbor regionov. Bola to veľmi zaujímavá rozpráva, pokiaľ ide o úlohu miest, pokiaľ ide o Amsterdamský pakt a všetci členovia našej delegácie sa zúčastnili aj na tejto rozprave. Ja tiež som vystupoval na poslednom paneli a opäť e, to bolo aj v rámci diskusie s pani komisárkou Kretuovou. Takže boli sme tam silne zastúpení počas e, tej ministerskej schôdze a počas aj toho podujatia výboru regionov. A myslím, že sme boli spokojní s tým, ako sme sa prezentovali. E, ďalej, tretí bod. Výmena názorov s komisárkou pre regionálnu politiku Korinou Kretuovou. Budeme sa rozprávať o meskej agende a o hodnotení ex post operačných programov. Teší nás, že tu môžeme pani Kretu opäť medzi nami privítať. Naposledy sme sa stretli v januári takto a teším že sa opäť na výbor Regi vraciate. Potom, čo vystúpite vy, budú môcť vystúpiť aj členovia výboru, budú môcť predniesť svoje otázky, svoje pripomienky, začneme s koordinátormi politických skupín a potom sa vyjadria ďalší členovia. Pani komisárka okolo 16.30 bude musieť odísť, ak sa nemýlim. Ale ak bude to potrebné, môže tu zostať aj dlhšie. V každom prípade Čas je obmedzený, takže poprosíme pani komisárku o jej vystúpenie a potom bude pokračovať diskusia. Uh, Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegovia. Ďakujem za pozvanie e, zúčastniť sa na tomto stretnutí. Naozaj prišlo včas a nachádzame sa teraz na križovatkách Doch dvoch dôležitých procesov. Ako povedala pani predsedníčka, pred dvoma týždňami sme boli v Amsterdame spoločne, bola tam veľká delegácia výboru REGI na neformálnej ministerskej schôdzi k mestským otázkam a k mestskej agende. A zase zajtra sa ja zúčastním na 7. Európskej konferencii o evolúcii, o tých hodnoteniach v Sofii a tam budeme predstavovať prvé závery hodnotenia ex post programov na roky 2007 až 2013. Chcem povedať pár slov e, k týmto dvom podujatiam a potom sa môžeme rozprávať v diskusii. Takže najprv tá schôdza v Amsterdame. Podpora Európskej mestskej agendy E, to je kulminácia niekoľkoročnej práce, kde sme zaangažovali veľa rôznych partnerov a inštitúcií, najmä Európsky parlament. A chcem e, pri tejto príležitosti sa naozaj poďakovať za pokračujúcu podporu a vstupy z vašej strany. Správa Westfal o meskej, mestskom e, rozmere európskych politík, takisto ste aktívne pracovali v kontexte meskej tej interskupiny, aj vďaka tomu dnes tu môžeme prezentovať ten Amsterdamský pakt a teším sa na vaše dojmy, pokiaľ ide o tento jedinečný politický proces. Samozrejme, môj pocit je, že vstupujeme do novej éry. Ako som povedala aj ministrom v Amsterdame, tak eh, dohoda, pokiaľ ide o efektívne vytvorenie a nastavenie MSK agendy, to by malo byť vnímané v rámci kontextu iných výrazných milníkov európskej integrácie, ako napríklad bola Maastrichtská zmluva, keď sa vytvoril výbor regionov a keď sa vytvoril aj a zaviedol ten princíp subsidiarity. Samozrejme, e, výzvy sú dnes e, iné ako tie, čo boli kedysi ale podobne ako kedysi aj dnes potrebujeme silnú Európu, jednotnú Európu, tak aby sme spoločne e, využili našu sílu, našu energiu a aby mesta, či už malé alebo veľké, e, mohli fungovať ako naše najúžšie prepojenie na našich občanov. Tam bývajú tri štvrtiny európskych občanov v týchto mestách a naozaj práve mesta musia e, dnes reagovať na problémy, ako je migrácia, klimatické zmeny, e, možnosti ubytovania. Proste mesta sú naozaj všetkým týmto javom vystavené a preto je v, každé, e, v záujme každého človeka e, dať mesta do istého vzťahu prepojenia na prímeské respektíve vidiecké oblasti, aby takým spôsobom sme mohli posilniť ich situáciu. A to presne je aj návrh tej mestskej agendy, lepšie využívanie peňazí, lepšia európska legislatíva, lepšie e, zdieľanie tých vedomostí, ktoré máme. A primárne to budeme robiť prostredníctvom novej inovatívnej formy zaangažovania relevantných partnerov. E, partnerstvo, ktoré máme vytvorené v rámci mestskej agendy, ktoré e, zahrňa tam aj komisiu, aj regióny, aj mesta, aj aktérov alebo iných teda hráčov Eh, chce konať tak, aby všetci experti do boli zaangažovaní, aby sme vždy konzultovali tieto otázky priamo s tými mestami. Na našej strane už eh, teraz meníme spôsob, ako pracujeme, tak aby sme reflektovali ducha mestskej agendy v našich každodenných eh, Tak Napríklad vylepšili sme internú koordináciu aj na politickej, aj na technickej úrovni. Takisto testujeme spôsoby, ako zabezpečiť, že európska legislatíva bude taká priateľská voči mestám a takisto po tretie pripravujeme taký online one-stop shop pre mesta, aby sme vylepšili prístup e, k informáciám o, e, o mestských otázkach. E, takisto sme začali pracovať na štyroch pilotných partnerstvách, kvalita ovzdušia, bývanie, mestská chudoba a integrácia migrantov. A chceme dosiahnuť to, aby racion, alebo to rácio tejto mestskej agendy bolo začlenené aj do e, cieľov, tých trvalo udržateľných cieľov OSN. Takže chceme, aby naozaj táto mestská agenda poriadne fungovala a to je zmysel aj našich návrhov, pokiaľ ide o to, je, o to hodnotenie. Zajtra teda máme 7. 7. konferenciu k tomu hodnoteniu a e, tam budeme presne hovoriť o e, tom, čo sme dosiahli v rámci tejto politiky, aby sme sa aj poučili, aby tá politika bola do budúcna ešte efektívnejšia. Komisia vy, vytvorí a zverejní pracovný dokument k tejto téme na jeseň, ale už dnes môžem povedať, aké sú prvé závery týchto hodnotení. Hlavný záver je, že všetky členské štáty ťažia zo z, mm, z, z politiky súdržnosti, pretože keď sa investuje v jednej krajine, tak, e, v jednej krajine, tak e, vytvára to pracovné e, miesta a hospodársky rast aj v iných krajinách. Keď si predstavíme tie projekty, vieme, že častokrát zahrňajú aj služby alebo tovar z iných krajín. A kohezná politika investovala viac ako 300 miliard eur v rámci celej EÚ v tomto období 2007 až 2013 a väčšina týchto e, financí išla do konvergenčných regiónov, najmä v tých krajinách, ktoré e, vstúpili do EÚ od roku 2004 neskôr. A práve preto chceme politiku, ktorá by bola pre všetky európske regióny, skutočnú európsku politiku. Môžeme byť na ňu hrdí a v tomto hodnotení expozu hovoríme prečo. Na poslednom stretnutí, ktoré bolo v januári, sme hovorili o dopadu páde nového obdobia a e, v rámci toho hodnotenia ex post sme mm, získali rôzne dôkazy o tom, čo sme urobili a čo dosiahlo v rámci toho obdobia 2007 až 2013. Teraz dám niekoľko príkladov. Vďaka politike súdržnosti 900 tisíc ľudí si našlo pracovné uplatnenie. Vďaka politike súdržnosti 6 miliónov ľudí teraz sú napojení na e, čisté zdroje e, pitnej e, vody a takisto vďaka politike súdržnosti E, vyše 200 tisíc malých stredných podnikov si mohli modernizovať svoje vybavenie a vytvoriť ideálne e, podmienky na expanziu a na vytváranie nových pracovných miest do budúcna. Ale to nie je všetko. Hodnotenie ex post e, poskytuje nielen informácie o dopade, ale takisto nás, nám umožňuje byť transparentný, pokiaľ ide o to, čo robíme, Eh, aby nás mohla verejnosť kontrolovať a umožňuje nám identifikovať tie oblasti, kde by sme mohli byť lepší, kde by sme sa mohli zlepšiť, aby táto politika bola lepšia, aby lepšie slúžila našim občanom. Ako viete, už sme začali s diskusiou, pokiaľ ide o eh, obdobie po roku 2020 a chcela by som sa vám poďakovať všetkým a takisto aj pani predsedničke za to, že sme naštartovali túto diskusiu. Je veľmi dôležité, aby sme naozaj e, mali dobré výsledky v týchto dvoch oblastiach. Na jednej strane musíme mať konkrétne výsledky politike, politiky aj vďaka mestskej agende a zároveň musíme sa uistiť, že budeme e, poskytovať správne informácie a tie správy, pokiaľ ide o realizáciu tej politiky. Rátam teda s vašou podporou v tejto veci a teraz sa teším na vaše otázky. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Mač. Ďakujem pekne. Ešte, e, teda, alebo teraz e, môžu byť e, e položené vaše otázky. Najprv začneme s koordinátormi. Pán Nistelor ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste, konč... že ste znovu prišli e, na náš výbor a ďakujem pekne za tie informácie, ktoré ste nám e, poskytli. Mám niekoľko otázok, pokiaľ ide o plánovanie. Bola tu informácia, že skupina expertov na vysokej úrovni, pokiaľ ide o zjednodušenie, že pripraví návrhy zmien v nariadení. Chcem sa spýtať, kedy tento návrh komisie je naplánovaný, alebo nakedy je naplánovaný. Bude to ešte pred e, letom alebo až v septembri. A potom ďalšia otázka. Na plenárke sme mali e, situáciu pokiaľ FC a tam bolo oznámenie od komisie a citujem, komisia pripravuje návrhy, ako zmeniť spoločné ustanovenie alebo všeobecné ustanovenia a nariadenia tak, aby sa využíval, využívali FC v rámci, alebo FC v rámci daných nástrojov. Chcem sa spýtať, nakedy sa toto tiež pripravuje. Komisár Han povedal, že sa to e, dostane do parlamentu, ale ja sa pýtam kedy, pretože týka sa to aj našej právomoci. Čiže viete k tomu dať e, nejaké načasovanie, nejaký časový odhad, kedy by to mohlo byť a podobne. E, parlament navrhne nejakú vlastnú iniciatívu, pokiaľ ide o dobrú kombináciu finančných nástrojov a zárok, zárok, či už je to FC a takisto aj grantov, najmä tých, kde sme mali tú našu vlastnú iniciatívnu správu, boli tomu nejaké štúdie, takže to je pre nás veľmi dôležitá otázka. Chcem sa spýtať, e, aké máte vy iniciatívy v tejto oblasti a potom tretia otázka. Dostali sme návrh na výbor a budeme vlastne gestorský výbor. Je tu o podporu e, programov a dostali sme informáciu, že je istá dohoda s vami a z DG Regio, pokiaľ ide o tú finančnú časť e, a v súvislosti s technickou asistenciou, technickou pomocou. Takže môžete nám k tomu dať nejaké ďalšie informácie? Je možné takéto niečo spraviť bez toho, aby sme poškodili naše e, ciele alebo uškodili našim cieľom v súvislosti s dobrým využitím e, financií, keďže je tu naozaj potreba budovania kapacít v tých regiónoch. Takže môžete k tomu dať nejaké e, bližšie informácie. My sa tešíme, že sme my, ten gestorský orgán, spoločne s ďalšími výbormi, ako napríklad EKON, ale chcem sa spýtať, môžete nám dať ďalšie informácie, ako vy vnímate túto otázku? A potom posledná otázka, štvrtá, taká všeobecnejšia. Naposledy sme sa rozprávali o tom, že potrebujeme, aby tá 7. správa o súdržnosti prišla skôr, pretože pokiaľ príde na konci roku 2017, tak ako je to naplánované, tak potom potrebujeme rok 2018 na diskusiu, ako budeme postupovať s, nova, s novými uh, nariadeniami, uh, ako sa dopracujeme k dohode a to už môže byť potom príliš neskoro potom už bude volebný rok 2019, nová komisia 2020 a tým pádom sa stratíme, stratíme dva roky, ako tomu bolo aj tentokrát. Čiže chcem poprosiť, môžeme mať nejaké presné časové plánovanie. Vy ste povedali, že tá diskusia sa teraz e, započala alebo na novo naštartovala, pokiaľ je o súdržnosť. A to je fajn, ale mali by sme ako inštitúcie tú diskusiu e, viesť spoločne. Nie jedný e, na komisii, druhý v parlamente. Treba to prepojiť a treba konať rýchlo. Teraz robíme napríklad o správe článok 16.3, o tom sa bude hlasovať na konci roku. A samozrejme, my sme pripravení na ten ďalší krok, ale viete nám k tomu dať nejaké presné načasovanie, ako to, ako to plánujete z hľadiska časového? Pani Krel, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, musím ospravedlniť pani Westfalo, pretože určite by bola rada prišla práve na túto tému balík amsterdamského balíka a rozvoja miest, e, ale je chorá a preto nemohla žiaľ dnes prísť. Aj sama sa hnevala, e, že nemohla prísť. Nuž. Ale ja sa teším, že teda ten mestský rozmer e, že sa toho chopilo aj súčasné predsedníctvo, a pretože naozaj toto riešenie predstavuje veľkú výzvu pretože myslím si, že mestá sú veľmi dôležitým partnerom a my musíme túto politiku podporiť. To, čo ste povedali, že to, čo, na čom komisia teraz pracuje, e, to ide správnym smerom a napriek tomu si myslím, že ešte je potrebné mať určitý e, priestor, mať, aby sa veci mohli vylepšiť. A určite v mestách na jednej strane sú tie najlepšie podmienky, aby sa dosiahli pokrok, ale zároveň aj v meste máme zase tú najťažšiu sociálnu situáciu, je tam také sociálne nápetie ale a v tomto vlastne hlavne potrebujú naše mesta a našu podporu. Preto si myslím, že je dôležité, že túto tému máme na programe. Ja by som vám rada položila jednu otázku, ktorá sa týka vyhodnotenia predchádzajúceho obdobia 2007 až 2013. Eh, Lambert Povoš povedal, že máme tu diskusiu o budúcej kohoznej politike a ďalšo, teda ďalšom programovacom období. A ako nie celkom všade sú len priatelia politiky súdržnosti, teda koheznej politiky. A my by sme chceli práve, aby sa poukazo, v to musíme zlepšiť, čo, čo nevychádza, alebo čo sa nepodarilo z koheznej politiky. Takže e, treba povedať, že čo sú tie najhoršie skúsenosti z tohto obdobia 2007 až 2013, čo, keby, čo bolo teda najhoršie a čo bolo najlepšie, keby sa nás toto niekto spýtal, na, ako by ste na túto otázku odpovedali. Pretože Veľmi dôležité je, aby sme e, takéto odpovede poznali, aby sme tú rozprávu mohli ovplyvniť. A ako aj povedal aj Lambert, e, že sa teraz pripravujú plány práce na najbližšie mesiace a práve myslím si, že je to dôležité z toho pohľadu, pretože vlastne prakticky všetko, čo teraz urobíme, bez ohľadu na to, že či to je ten nový nástroj technickej pomoci alebo e, nejaký ten postup omnibus, alebo vyhodnotenie e, požičiek a grantov. Toto všetko sú rozpravy a diskusie, ktoré sa netýkajú len témy, ktorá je súčasná, ale aj budúc, týka sa to aj budúcnosti koheznej politiky a preto na toto netreba zabúdať a ja by som chcela vedieť, že ako to teda chcete plánovať a tiež už nahlas treba povedať, že že niektorí časti eh, komisie alebo niektorí pracovníci komisie si myslia, že všetko môžu vyriešiť tie nástroje alebo tie kredity a úvery, tak nie celkom je to takto v poriadku. Tak ja sa teda pýtam, že kde je napríklad ten pákový efekt, o ktorom tu hovoril predseda, eh, že odkiaľ to vlastne má prísť, keď zrazu eh, to majú byť práve štrukturálne fondy, aby sa presadil Junckerov plán. Tam mne sa tu vidí, že tu je množstvo otáznikov, ktoré, alebo otázok, ktoré sú otvorené. A my tu intenzívne sledujeme, ale myslieť si, že teraz nejaké nové investičné programy majú byť financované z nejakých úverov, ktoré neviem, odkiaľ majú prísť naozaj, to si neviem ani celkom predstaviť, tak takto a že sa Európska únia úplne chce vzdať e, solidnej koheznej politiky, myslím si, že to je naozaj tá nesprávna cesta. Ďakujem pekne. Much, e Ďakujem pekne, pani Tomášič. Hvala lijepa. Pojedine države članice u težnji prema održivom urbanom razvoju sputava fragment... Ďakujem pekne. Sú tu niektoré členské štáty, ktoré nie sú za teda ten mestský rozvoj, e, sú viazané administratívnymi e, obmedzeniami, aj keď majú dobré zámery, ale spôsob, akým je to organizované, alebo ako, ako majú administratívu, nie sú schopné prekonať určité problémy a takisto aj administratívna kultúra nie vždy veľmi je dobre rozvinutá. Takisto aj v rámci mestskej agendy Malo by tu byť aj rozvoj vidieckých položiek, vidieckých oblastí s tým cieľom, že mestské územia musia mať adekvátny vplyv aj na vidiecké oblasti, respektíve majú vplyv na vidiecké oblasti. Takže bolo by dobre, aby sa tu využili dobré nápady aj v tej mestskej agende. Ďalší rečník, budem hovoriť po holandsky, pán, pán Miltenburg, no nedávno my sme v Amsterdame podpísali Amsterdamský pakt, bolo dobre, keď sme vás tam mohli vidieť a že ste e, sa k tomuto zaviazali, to bolo fajn, ale to je len začiatok procesu. Tu hovoríme o partnerstvách, o e, skutočnej implementácii toho Amsterdamského paktu a za posledných 6 mesiacov e, sa pustili tieto partnerstva, predsedníctvo tiež aj uvoľnila toto prostriedky, ale potrebujeme trochu viac času, potrebujeme aj určitú, e, určité expertízy, avšak e, vďaka e, práci skupiny pod vedením Jana Obrichta tu v Európskom parlamente mohli sme začať pracovať už na prípravných akciách, tak aby sme mohli získať ďalšie prostriedky navyše. A Avšak čo bude, keď sa tieto peniaze neuvoľnia? potom čo, komisia má peniaze na podporu takýchto partnerstiev? Pretože pokiaľ ja viem, zatiaľ peniaze k dispozícii nie sú a naozaj by bola veľká škoda, ak by to všetko bolo len závislé od vôle predsedníctva uvoľniť eh, peniaze pre podporu týchto partnerstiev. Tak vie, mohla by nám komisia niečo povedať o tomto? Potom je tu úloha Európskeho parlamentu, aj ten je zapojený. Pani Westphal naozaj dopracovala na tejto správe o mestskej agende. A my v Európskom parlamente samozrejme chceme byť neustále informovaní o tom, čo sa deje s týmito partnerstvami. Takže keď sa pozriem na Amsterdamský pakt a pozriem sa na úlohu Európskeho parlamentu, nuž, neviem, či je to tam dostatočne zohľadnené. My by sme tu chceme lepšiu organizáciu, lepšie prostriedky, vzdelanie skúseností, ale keď, pokiaľ ide o lepšie legislatívu lepšie financovanie, tak tam, s, tam s, s, nedostávame výsledky, preto vlastne je dôležité pre nás ako v Európskom parlamente, aby sme vedeli a mali informácie o tom, čo, ako sa vyvíjajú tieto partnerstva. A potom ďalšie sú tie hodnotenia ex post. Je dôležité, že toto sa deje a práca sa vykonáva aj v súčasnom období. Musíme sa poučiť z minulosti, teda aké poučenia ste si odniesli z minulosti aj z predchádzajúcich hodnotení ex post ak by sme mali urobiť e, prehodnotenie viacročného finančného rámca, tak musíme presne vedieť, že ktorú legislatívu treba zmeniť. A to je presne úloha komisie. Pán Omarží. E, merci. E, Ďakujem, pani komisárka. Dovolte, aby som urobil niekoľko poznámak a položil aj niekoľko otázok. Pakt z Amsterdamu. Dve úvahy. Poprvé, je to preukázanie, akú schopnosť máme v Európskom parlamente otvárať nové cesty ktoré by mali byť začlenené do európskych politík, pretože tí, ktorí si spomínajú, vedia, že prvé kroky sa týkajú mestského programu, sa urobili práve v tomto parlamentnom výbore REGI a v Európskom parlamente. Tento pakt je aj preukázaním schopnosti regionálnej politiky sa adaptovať na nové výzvy. Táto schopnosť adaptácie sa je aj samotnou podmienkou podľa mňa trvalosti regionálnej politiky. A teda by sme nemali strácať zo zreteľa to, čo predstavuje spoločný základ všetkých politík, ktoré e, sa týkajú politiky regionálnej. Nechcem, aby sme sa nakoniec dostali e, do situácie, že tu budeme mať sériu navzájom oddelených cieľov a preto musíme dávať veľký pozor, aby ten spoločný základ e, v súvislosti s koheziou a konvergenciou, aby sa uchoval, keďže vieme, aj vďaka koheznej správe, že tieto ciele sa ešte nedosiahli. Preto si myslím, že potrebujeme viacej súdržnosti, viacej kohezie. A to nie je preto, že sa tie ciele ešte nedosiahli, že treba túto politiku teraz pochybňovať. Práve naopak, treba ísť v tejto politike ďalej. Hovorím to preto, lebo som si veľmi pozorne prečítal interviu vášho riaditeľa, ktorý neskrýva, že v tak v kolegiu a v komisii, ako aj v rade, si e, kladú otázky o budúcnosti regionálnej politiky po roku 2020. To nás naozaj veľmi znepokojuje. A rok 2016 by sme mali venovať posilneniu základných princípov tejto politiky. Druhá poznámka, ktorú by som sformuloval, sa týka diskusie spred niekoľkých dní vo výbore REGI e, s komisárom Dobrovský som. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, a ja by som chcela vedieť, chcel vedieť, pani komisárka, čo si vy ako komisárka e, regionálnej politiky o tomto myslíte? Prebehla bohatá rozpráva, mnohí kolegovia vyjadrili svoj údiv nad tým, že sa na jednej strane odvoláva na koheznosť, e, keď sa chcú aplikovať reformy, ktoré prekračujú rámec súdržnosti, napríklad reforma súdnej správy, e, to prepojenie na regionálnu politiku e, síce je, ale také veľmi široké alebo veľmi vzdialené, takže ja si myslím, že veľmi rýchlo Potrebujeme výsledky pracovných skupín, ktoré sa vytvorili o zjednodušení. Ľutujeme, že komisia neustále násobí určitý počet, počet skupín, výborov, expertných eh, výborov, ktoré by mali pripraviť nejaké stanoviska. ale ich postup, eh, tak ako pracuje, ako keby oslabovali demokraciu, ale je potrebné, aby eh, eh, výsledky týchto prác sa predložili aj výboru REGI. My ten cieľ zjednošenia legislatívy vzdielame. je podľa nás veľmi dôležitý pre dobrú aplikáciu našich politík. Pokiaľ ide o vyhodnotenie politík, aj tu by sme sa mali poučiť, aby sme skorigovali to, čo nefungovalo ale hlavne preto, aby sme išli ešte ďalej. A znovu zopakujem môj návrh, nie mojej politickej skupiny a ide o to, aby sme mobilizovali alebo vytvorili podmienenosť napojenú na rešpektovanie základných hodnôt a práv treba poukázať e, prstom na chyby. Vieme, e, že máme e, členské štáty, ktoré veľa spotrebujú, majú vysokú spotrebu štrukturálnych fondov, ale istým spôsobom sa dištancujú od rešpektovania ľudských práv. V rade aj v komisii ste súhlasili s makroekonomickou podmienenosťou pretože rešpektovanie deficitu a dlhu bolo nevyhnutné, ale ja si myslím, že aj rešpektovanie základných práv európskych hodnot je tiež niečo kľúčové a zásadné. Aj to je Európa. A je polutovania hodné, že príliš veľa krajín, ktoré vysoko spotrebujú tieto štrukturálne fondy, sa od týchto hodnôt vzdialujú a teda by sme mali považovať o mechanizmoch, v Európe, aby sme e, skonsolidovali rešpektovanie európskych hodnot. Miss the floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Ivana. Ďakujem pekne, pani komisárka, že máme možnosť sa s vami porozprávať. Ocitáme sa teraz v dôležitej fáze práve tej mestskej agendy a prebiehajú teraz tie hodnotenia ex post a vlastne aj výbor prijal k stanovisku k jadočnému finančnému plánu. Ja by som sa teraz chcela spýtať, najmä mestská agenda. Isté je to veľký úspech, že po veľkej diskusii nakoniec už sa o tom rozhodlo. Aj parlament tu zohral dôležitú úlohu a my trošku sme v našej politickej skupine sklamaní z toho, že sú tam nedostatočná povinnosť účasti zúčastnených strán aj z občianskej spoločnosti, pretože my chceme podporovať ten princíp e, partnerstva, aby sú so sebou spolupracovali sociálni partnery, miestne orgány, mimoládne organizácie, ale aj občania, občianská spoločnosť. E, ja som, pokiaľ som si prečítala ten Amsterdamský pakt, tak zapojenie týchto, e, spolu týchto zúčastnených strán skôr len ak môžu, ale nie, že musia. A by bolo lepšie, keby boli týmto zaviazaní. A myslím si, že bolo by dobre takisto, aby sa, pretože to bolo aj odporúčanie sociálneho výboru, aby sa k tomuto viac zapojili aj, aj občianská spoločnosť. A a keď chceme presadiť tú mestskú agendu, tak nie je to možné bez tých stakeholderov, bez tých zúčastnených strán. Je to potrebné robiť spoločne s lokálnymi orgánmi plus všetkými občanmi, koľko tam je 15-20 ľudí, ktorí tvoria, aby, aby tie, tie skupiny boli zastúpení mali, mali príslušné zastúpenia. Potom moja ďalšia otázka sa týka viacročného finančného rámca a aj kolegovia, ktorí sa vyjadrili predo mnou, tiež sa pýtali, že do akej miery chce komisia návrhy nášho výboru prevziať v rámci toho viacročného rámca. Jednou napríklad myšlienkou či nápadom bolo, že v koheznej politike po roku 2020 je tu taká úvaha, že by sa išlo akoby za e, hranicu e, k, HDP, pretože to je v podstate teraz jediné kritérium, ale aby sa e, naozaj pripravili aj ďalšie kritéria, ako napríklad sociálne kritéria, miera chudoby, nezamestnanosť a, alebo rodová rovnosť a podobne aby to boli takéto kritériá, pretože vieme, že sa o tomto uvažuje aj v komisii, ako aj predrečnička povedala, že ja mám takisto uh, alebo sledujem, že predsedníctvo, že sa hovorí aj z, alebo súhlasí s tým, že e, by to tak mohlo byť. Nie je zámerom nahradiť kritérium HDP, to určite nie, ale rozšíriť toto kritérium, pretože určite HDP bude základom pre, pre rozdeľovanie prostriedkov, ale mohli by to byť aj ďalšie kritériá. A potom ďalšia otázka. Ešte by som sa chcela pripojiť k rečničke pani Konstance Krell. E, naozaj pokiaľ ide o využitie štrukturálnych fondov pre Junckerov plán EFSI, naozaj tu je, vyzerá tu, že tu je riziko, že budú chýbať peniaze. Myslím, že už tú, tú otázku položili sme aj na inom výbore, nerostali sme na to odpoveď. Možno vy by ste tu mohli povedať, že teda z, z zrazu je ako keby veľké prekvapenie, že je tu vysoké riziko aj, v, že sa prenesie na štruktúrálne fondy a nie na, alebo sa presunie z EFSI na štruktúrálne fondy. Či je to takto správne, predsedajúca? Ďakujem pekne. Teraz pán Mato. Pani Mato. Ďakujem, pani komisárka, že ste tu dnes medzi nami. Využívam vašu príležitosť, aby som položila otázku, či v programovacom období 2007 a 2013, či bude možné odpovedať aj na nové programovanie. Uzavretie starého programovacieho programu je 31. márec 2017 a z DG budget eh, podľa dokladov, ktoré máme, môžeme robiť ešte určité závery aj v Taliansku a nie, tam sme zaznamenali e, nevydaný nárast e, nákladov. Bolo by zaujímavé, aká miera zaplatených financí pokrýva náklady, ktoré boli vyúčtované projektami hlavne vo Fede a aký je percent výdavkov pre túto kategóriu projektov a rozdelenú pre jednotlivé členské štáty. A keby sme takéto údaje mali, tak by sme vedeli vyhodnotiť, aký má, aké má skutočné ťažkosti ten, ktorý členský štát pri využívaní európskych fondov. A tiež e, by sa to potom robilo takýmto spôsobom vo vyúčtovaní európskeho rozpočtu. E, mnohé projekty by sa mali vyhodnocovať na základe kvality, ale e, keďže sa robia len vyhodnotenia kvalitatívne, ale e, nemajú priamy dopad e, na regióny. A teda DG budget by mali mm, hodnocovať aj retrospektívne e, projekty pre každý členský štát a otázka k novému programovaciemu obdobiu alebo pripomienky Počet riadiacich jednotiek k 30. aprílu 2014 vedie k tomu, že členské štáty stanovili nízky počet takýchto orgánov v porovnaní s operatívnymi programami. Španielsko má 66 programov a má 20 riadiacich jednotiek, Taliansko 75 programov, 27 riadiacich jednotiek. Podľa nariadenia takýmito, e, čím je viacej orgánov, tak môže byť viacej projektov. Je, e, počet týchto orgánov je dôležitý, ale čo ešte dôležitejšie je, ktoré ešte treba dohromady vytvoriť. Otázka je, bolo by možné pre DG Regio, aby mala tabulku údajov o celkovom počte riadiacich jednotiek, ktoré musí každý členský štát stanoviť a vytvoriť pre jednotlivé operatívne programy. Posledná otázka. Orgány auditu. Tiež by bolo vhodné poznať stav v mm, kontrolných orgánoch. Tieto orgány sú tiež súčasťou procesu menovania certifikačných e, e, centier. Ak tieto kontrolné orgány nie sú menované, tak potom podľa článku 124 nariadenia e, to vlastne môže zablokovať celý proces riadenia a certifikácie aby sme zabránili tomu, že programovacie obdobie 2014-2020, aby nemalo ďalšie oneskorenia, tak potrebujeme urýchliť menovanie e, kontrolných e, orgánov a vedieť e, ich celkový počet pre každý členský štát. Ďakujem pekne. Takže toto boli otázky koordinátorov. Chceli by ste zodpovedať tento blok otázok? a potom budete pokračovať. Dobre, tak e, teraz máte slovo, aby ste zodpovedali. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto zaujímavé otázky. Pre všetkým by som sa chcela poďakovať parlamentu a výboru za prácu, ktorú sme vykonali nesúhlasím s tým, že sme spolu nekonzultovali a samozrejme, že strednodobé pre, preskúmanie bude príležitosťou toho, aby sme zistili, ako funguje súčasný viacročný finančný rámec a či sa dá rozpočet využívať efektívnejšie. Je tu samozrejme potreba, alebo viditeľne, že je tu potreba flexibility a zjednodušenia, pretože o tomto hovoríme už dlhú dobu a je treba zobrať do úvahy aj prácu skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie. Oni už pripravili určité odporúčania pre zjednodušenie aj v prípade finančných nástrojov. Ja si myslím, že je dôležité maximalizovať investície do koheznej politiky. My pracujeme na našich návrhoch a našim cieľom je mať pripravený dokument po lete Takže pokiaľ ide o plánovanie, nemôžem vám poskytnúť presný dátum, ale ako náhle budeme pripravení, dáme vám vedieť samozrejme. Ďalej, pokiaľ ide o tieto nové služby CRSS, to bude nástroj, ktorý bude poskytovať cieľenú podporu všetkým členským štátom, ale len na požiadavku a prostriedky by mali byť z technickej pomoci e, na báze iniciatívy komisie v rámci Fondu pre horiznú politiku a vedecký rozvoj. A tieto prostriedky však nie sú cieľom našej technickej pomoci, eh, alebo neohrozujú teda tú našu technickú pomoc. Myslím si, že je tam dostatok prostriedkov eh, na alokovanie, aby sme splnili náš, eh, ciele našich plánov. A e, to som myslím, že to boli otázky z pána pán neviem, či je spokojný. Potom tu bolo množstvo otázok, ktoré sa týkalo mestskej agendy. A ako som povedala na začiatku, myslím, že to je jeden z najdôležitých krokov. Je to nástroj, s ktorým musíme intenzívnejšie pracovať, e, viac pracovať s mestami a žiadať viac pre mesta. Ja som presvedčená, že táto mestská agenda bude môcť uplatňovať svoje priority cez lepšiu legislatívu, lepšie financovanie a lepšie informácie, takže naozaj očakávame konkrétne výsledky. Takže ja by som teraz chcela jasne povedať, pretože sme tu hovorili o partnerstve, že toto nie je agenda, ktorú vedie komisia, to je spoločné úsilie členských štátov, miest, komisie a zúčastnených strán, vrátanie mimoriadných organizácií samozrejme ako napríklad Eurocities a podobné medzinárodné organizácie, ktoré spolupracujú v partnerstve. Ide tu o takú prirodzenú, viacúrovňovú, prirodzené viacúrovňové riadenie. Takže ja e, uceňujem aj úlohu Európskeho parlamentu a možno bez vašej práce by sme tu ani neboli. A Európsky parlament vždy podporoval mestskú agendu, ako som aj napríklad povedala cez správu pani Westphal, aj o európskych politikách cez e, medziskupinu pre mesto. A chcela by som vám preto za toto poďakovať. A tiež sa to vlastne e, posúvalo vpred až k Amsterdamskému paktu. A môžem vám povedať, že parlament naozaj môže prispieť v mestskej agende a k tomu, aby sa viac brali ohľad na občanov. 24. júna očakávame, že budeme mať v dispozícii závery rady k mestskej agende za EÚ. To je veľmi dôležitý krok, pretože sa mestská agenda za EÚ dostane formálne do centra aktivít EÚ a my e, navrhujeme ďalšie partnerstvá o sociálnom bývaní pre migrátov a pre, na, ďalej programy pre boj proti chudobe, takže už boli spustené tieto pilotné projekty. E, Dúfame, že budeme môcť potom spustiť aj e, ďalšie projekty do roku 2017. Takisto budeme pokračovať v testovacích metódach, e, tak aby sme mohli pripraviť aj novú legislatívu pre mestá. E, musíme vyhodnotiť, aký to bude mať vplyv na mestá. Viete veľmi dobre, že pripravujeme aj taký všetko pod jednou strechou, také jedno miesto, pre mestá, kde budú môcť získať, dúfam, kompletné, spolahlivé informácie aj na, riešenia šité na mieru pre tieto mestské iniciatívy. Takisto som veľmi vďačná aj holandskému predsedníctvu, pretože tiež veľa pracovali v presadzovaní tejto mestskej agendy a teším sa aj na spoluprácu so slovenským predsedníctvom. Už sme začali o tomto diskutovať v rámci predsedníckého tria, teda aj s Maltou a sústredujeme sa na, urbanisti- na urbanistické, respektíve mestské otázky. Je tu aj Európsky týždeň miest v oktobri. A ešte budeme mať viaceré vymenenia názorov s vašim výborom, takže tak čo onak my vieme poskytnúť expertízu a bude, chceme byť lídrom a tým facilitátorom, tým umožňovateľom medzi mestami, e, Európskym parlamentom, komisiou, aby sa táto mestská agenda stala skutočnou realitou. Pokiaľ ide o to kritérium HDP, Isté musíme do tejto diskusie ešte zahrnúť aj mm, tieto ďalšie e, kritéria, pretože doteraz je to kritérium HDP ako jediným, ale iste ostatné ukazovatele, ako je vytvorenie pracovných miest, chudoba, sociálne ukazovatele a podobné, napríklad e, v meste zaviedli ukazovateľ, alebo niektoré mesta zaviedli tento indikátor well-being ako určitého, určitého úrovne pohody či blahobytu v meste. A pokiaľ ide o post 2020, musíme sa poučiť, áno, z predchádzajúcich politik. Súhlasím s vami, že Eh, mali sme tu niektoré kondicionality, ktoré vlastne tvoria rámec pre lepšie investície, ale máme tu aj odporúčania, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny v kontexte európskeho semestra. A tieto otázky základných práv tie by mohli byť eh, zaslané rôznym krajinám a zdieľa váš názor, že v ťažkých časoch naozaj by sme mali byť solidárnymi a je tu solidarita a reciprocita. Toto sú veľmi dôležité vzťahy. Už a pokiaľ ide o plánovanie, tu je otázka pána van Nistelrooya, teda ten siedma správa o koheznej politike, tá bude v dispozícii v roku 2017 a bude pre, potom k dispozícii na verejné pripomienkovanie a potom komisia by mala prijať legislatívne návrhy v roku 2018. Ja som takisto vďačná aj vášmu výboru, pretože vy vždy prinášate nové nápady a musíme spolupracovať s vami, s rozpočtovým výborom, keďže tu sa veľmi veľa, veľmi šíria rôzne informácie nepodložené, takže veľmi dôležité je spolupracovať. A, ale my sme už začali aj s Európskym parlamentom diskutovať, aj s výborom regionov, ďalšími zúčastnenými stranami. Nejde iba o zjednodušenie legislatívy, ide aj o väčšiu flexibilitu Takisto musíme vziať do úvahy aj to, že investície musia byť trvalo udržateľné, ale zároveň musíme si byť istí, že naša politika bude schopná sa prispôsobiť novým výzvam. Čiže je to potrebné napojiť na ten ekonomický výkon, a dobrú správu veci verejných Myslím si, že naše politiky už prispeli dosť vytvoreniu pracovných miest a podporili malé a stredné podniky, ale zároveň je jasné, že musíme sa stále zlepšovať, aby tieto politiky boli jednoduchšie a aby sme zjednodušili život príjemcom prostriedkov. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, ja som už povedala, že je to návrh komisie a je dôležité mať takýto nástroj, aby sme zabezpečili efektívnu koordináciu medzi štrukturálnymi eh, programami a ďalšími eh, investičnými fondami. A myslím, že je tu ešte aj otázka na kombináciu rôznych fondov. My na tomto pracujeme aj s podpredsedom Katajnenom. My sme pripravili také usmernenie o tom, ako sa dajú kombinovať eh, viaceré fondy v, pri, spolu aj so strategickým Junckerovým plánom. Doteraz vlastne máme len taký jeden akoby, prípad z Francúzska. Včera som počula, že aj bratislavský obchvat sa urobí kombináciou fondov, ale osobitne nové členské štáty potrebujú určité usmernenie, technickú pomoc a potrebujú aj takých tých, sú, tých súč- súkromných, súkromných zúčastnené strany, ktoré nie sú na to teraz natoľko zapojené a ani až tak ochotné nie sú spolupracovať na takýchto verejných zákazkách. Tiež treba zapojiť aj banky napríklad. Takže my tu hľadáme možnosť, ako e, v týchto zapojiť, aby tieto veci boli aj e, jednoznačnejšie a jasnejšie pre členské štáty aj pre regióny. Pokiaľ ide o otázku pani Damanto, zoznam um, všetkých um, orgánov všetkých štátoch. Dáme vám ten zoznam tak, ako ste len požiadali, aj keď tam možno budú nejaké oneskorenia, ale ak menovanie tých riadiacich orgánov, my e, bez toho, ak nie je táto jednotka menovaná, tak nemôžeme realizovať žiadnu platbu a v mnohých členských štátoch e, tieto menovania ešte nie sú hotové. Naposledy sme sa stretli s ministrami kompetentnými v oblasti. Stretla som sa s vašim zástupcom predsedu vlády a jasne som povedala, že je potrebné tento proces urychliť. Rovnako som sa stretla e, s prezidentami vašich regiónov. Oni tam majú veľké problémy, ale je potrebné najprv uzavrieť staré programovacie obdobie a zároveň začať nové programovacie obdobie, pretože už teraz máme veľké oneskorenie a ja to tu nechcem stále zopakovať dokola ten istý scenár, že budeme financovať nekvalitné projekty len preto, aby bola dostatočná absorpcia, aby sme vynakladali všetky finančné prostriedky. pretože je veľmi dôležité nerezignovať na kvalitu len preto, že je oneskorenie alebo že je potrebné sa s niečím poponáhľať, pretože v prípade infraštruktúr samozrejme je treba veľa času a treba na to myslieť už teraz. Myslím, že som asi zodpovedala na všetko. Ak nie, tak mi to pripomente. Dobre, ďakujem, hovorí pani predsednička. Začali by sme s druhým kolom otázok. A teraz pani Maletič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Myslím si, že ste začala jednu veľmi dobrú iniciatívu a to je tá skupina pre lepšiu implementáciu. Tá vznikla na obdobie rokov 2007 až 2013. A ja by som chcela rada vedieť o výsledkoch tejto skupiny Myslím si, že je to dôležité. Aké sú výsledky tejto pracovnej skupiny? Podarilo sa vám vyhnúť v tom predchádzajúcom období k zrušeniu záväzkov, ak áno, v ktorej krajine a či táto skupina bude pokračovať, pokračovať až do roku 2020. Tiež by som chcela vedieť, či ste urobili nejaké vyhodnotenie rizik so zrušením záväzkov e, z na rok 2017 alebo nejaké e, skoršie roky na základe práce tejto skupiny, pretože ste spomínala tie krajiny, ktoré, ktorým sa dali, na, dali najhoršia potom synergia a využívanie fondov. Zorganizovali sme verejné vypočutie k tejto téme a ľudia z praxe hovoria, že majú praktické problémy s tým, že v rôznych nástrojoch existujú rôzne pravidlá, napríklad aj pravidlá pre štátnu podporu, napríklad pre Horizon 2020 a súdr- e, fondy súdržnosti. Moja otázka je teda, čo mienite urobiť, aby ste tieto problémy vyriešili. A tretia otázka sa týka implementácie realizácie ITI, NCLD, integrovaných územných investíc a komunitne e, e, vedeného rozvoja. Ako sme postupili? Máme nejaké dobré príklady? Mienite podporiť aj ďalšie krajiny v tomto zmysle alebo zorganizovať výmenu informácií, najlepších skúseností? pretože viem, že toto je najlepší spôsob, ako eh, zlepšiť eh, implementáciu, teda vymeniť si tie najlepšie skúsenosti. Ďakujem, pán Papadakis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani komisárka, grecká vláda No to je naozaj dôležité, že je to v mojej krajine, že grecká vláda je hrdá na to, že sa jej podarilo realizovať a implementovať e, až 97%, teda absorbovať 97% fondov z EÚ za minulé programovacie obdobie. Grécka vláda sa tým veľmi hrdí, ale vyhodnoťme toto obdobie. Čo sa vlastne za ten čas v Grécku stalo? Prešli sme zo 700 tisíc na, na 1,5 milióna nezamestnaných. Hovoríme o nezamestnanosti mladých predovšetkým a napríklad minimálna mzda. A hlavne poukazujem na to, že ide to tá najnižšia mzda tak tá klesla ešte o 200%, takže je čím ďalej tým viacej nekvalitných pracovných zmluv a zhoršujú sa pracovné podmienky všetkých pracujúcich a funguje také, sú také horúce peniažky, ktoré sa vymieňajú medzi určitými skupinami podnikateľov, ale v, sú, v tomto, ktoré súvisia so súčasným programovacím obdobím, takže jeden fond, hovorím o rôznych financiách. Máme tu niektorých podnikateľov a tak ďalej a fondy, ktorí zarábajú naozaj veľmi dobre. A potom máme druhú stranu e, obyčajných zamestnancov, ktorí majú zlú situáciu, takže ako sa e, realizuje tento rozvoj, e, rozvoj e, sa robí ekonomický rozvoj, ale zároveň sa ničia zásadné základné sociálne práva. Keby, mm, vy ste povedali, že keby sme nemali túto možnosť, tak by sme boli na tom horšie. No nech už by sme boli robili čokoľvek, tak by sme boli na tom ešte horšie údajne, aj tí priemyselníci, ale ja si myslím, že osud gréckého národa ľudu by bol o dosť iný. Ďakujem. Pán Von, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem aj uh, pani komisárke za to, že prišla opäť medzi nás. Je tu nakoniec e, čas tým hosťom. Niekedy mám pocit, že tu je častejšie ako niektorí členovia nášho výboru, takže vítam vás tu a e, hovorili ste, že budete uverejňovať to hodnotenie obdobia 2007 až 2013 a že nám dáte aj výsledky tohto obdobia a to podľa mňa bude dôležité smerom do budúcna, pokiaľ máme bojovať za politiku súdržnosť do budúcna ako takú. Vieme, že asi tento boj nás čaká a treba, aby sme mali všetky dôkazy, ktoré sú mm, k dispozícii na to, aby sme to vedeli vyargumentovať, aby nám zostala tá politika súdržnosti aj do budúcna, aby bola naďalej silná. Bola by to veľká chyba, keby bola iba malá, mm, aby bol, keby bola iba malá politika súdržnosti, keby to, bol, mm, keby to bola taká malá časť európskych programov. Naopak musí to byť naďalej veľká časť e, európskych programov. A samozrejme dúfame, že Spojené kráľovstvo naďalej bude členom EÚ, keď o tomto budeme hovoriť, pretože aj vo Velse ťažíme z týchto fondov a chceme aj naďalej. Potom trochu Iná téma, pán Omarji, hovorili ste o tej skupine vysokej úrovni pre zjednodušovanie. Myslím, že by bolo naozaj veľmi užitočné, keby niektorí členovia Európskeho parlamentu a poslanci teda boli v takom niečom zaangažovaní. Máme tu veľa ľudí, ktorí sú skúsení v oblasti politiky súdržnosti, venujú sa jej pravidelne, vedia, o čo tam ide, vedia, kto sú príjemcovia, vedia, aké sú tam problémy, kde by sa dali veci zjednodušiť a e, mohli by naozaj v tomto byť užitočný. A keď tá skupina bude pripravať nejaké konkrétne výstupy, tak minimálne, aby sme boli zaangažovaní do toho celého procesu. Posledná vec, mestská agenda. E, pán komisár Hán, predchodca, e, veľmi e, hovorí o tých mestských regiónoch a aj v súčasnom programe sa hovorí o tom transfere 5% do financí pre miest a mestské oblasti. A chcem sa spýtať, e, do akej miery táto suma e, bola využitá, do akej miery funguje, pretože v niektorých prípadoch tie programy iba teraz začali, takže možno to nebudete vedieť úplne presne povedať. Ak to neviete povedať ešte dnes, tak možno do budúcna by bola dobrá možnosť takéhoto vyhodnotenia, ak sa budeme sústredovať na mesta a mestské oblasti, do budúcna bolo by užitočné vedieť, čo zafungovalo v minulosti, Čiže k tomu, keby ste sa mohli vyjadriť, či si myslíte, že to je dobrý nápad a či by ste chceli takúto myšlienku ďalej rozvíjať aj v ďalších programoch. Ďakujem. Pán Ralpe. Ačiū gerbama pirmininkę, gerbama komisarę. E, pradžio norėčiau aš Jums padėkoti. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, za vašu prítomnosť a včera e, som sa stretol so zástupcami aj generálneho riaditeľstva, aj skupiny OPE a oni mali veľmi plodnú schôdzu a umožnilo to e, manažerom spodníkov položiť rôzne otázky a pochopiť, prečo tieto procesy e, prebiehajú. Ja myslím, že takéto príležitosti sú vždy veľmi e, vďačné. A chcel by som sa ešte vyjadriť k tomu obdobiu 2007 až 2013. Ja tiež som bol zodpovedný za niektoré z tých projektov, v rámci našej obce a môžem povedať, že polovicu času sme museli implementovať eh, projekty, čiže v poslednom období napríklad sme mohli začať až koncom roku 2010, čiže až, až v polovici toho obdobia sme začínali, to chcem povedať. A teda mali by sme mať eh, jasné eh, pravidla, povedzme 2-3 roky na plánovanie a potom nejaký čas na implementáciu. Nemalo by sa stávať, že máme nejaké falošné nádeje. Teraz, keď hovoríme o rokoch 2014 až 2020, vidíme, že tie isté pravidla opäť platia. Musíme schváliť programy a až potom neskôr tie výberové konania sa začnú konať a až potom bude implementácia. Takže napríklad v Litve vláda tlačí na obce, vláda hovorí, že obce nevyužívajú peniaze dostatočne rýchlo, potom my začneme pracovať trochu rýchlejšie, zrýchlíme, začneme robiť prípadne nejaké chyby, z toho vyplývajúce a tak ďalej. A preto si myslím, že by bolo veľmi dôležité oficiálne povedať, aké obdobie si predstavujeme na najprv plánovanie a potom implementáciu. A teraz chcel by som sa e, vyjadriť k tým krajinám, kde využívanie financie je centralizované. To sú napríklad pobaltské krajiny. To je jeden región, kde centrálna vláda vydáva ďalšie usmernenia, ďalšie kritéria a znamená to, že efektívnosť je vlastne relatívne nízka. A preto si myslím, že by sme mali mať e, prísnejšie pravidla, pokiaľ ide o konzultáciu. A to by nemalo znamenať iba nejaké formálne stretnutia vyjadrenia názorov, ale takisto by sme mali rátať s nejakou spätnou e, väzbou. A myslím si, že mesta by mohli takto pomáhať aj riešiť otázky klimatických zmien, energetickej efektívnosti, znižovania využívania e, fosilných palív a tak ďalej. To všetko sú projekty, ktoré prinášajú e, pridanú hodnotu. V, v predchádzajúcom období sme tieto kritériá takto nevyhodnocovali, takže som veľmi vďačný za to, že v období 2014 až 2020 už hovoríme o e, práve tejto otázke. A treba sa venovať e, otázkam času, otázkam financí a ďalším e, kritériám. A takisto by sme mali znižovať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Mali by sme odstraňovať a znižovať tieto rozdiely medzi regiónmi, medzi krajinami a tento proces by mal byť kontrolovaný. Myslím si, že napríklad program LEADER je dobrým príkladom. A čo potom s tým obdobím po roku 2020. Možno by sme mohli využiť e, fondy súdržnosti, tie kohezné fondy práve pre takéto programy. Je to mechanizmus, ktorý funguje na základe prístupu e, z dola hore, bottom up a e, je to efektívny program, ak dobre kontrolovaný. Ďalej, pani Mišel. Ja, herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Ďakujem pekne, pani komisárka. Myslím si, že môžeme sa zhodnúť v tom, že Agenda pre mesta je veľmi dôležitá pre posilnenie miest. Vlastne všetci sme k mestám pristupovať posilneným spôsobom ale myslím si, že úspech tiež závisí od toho, ako bude prebiehať konkrétna implementácia a či sa zabezpečí pritom aj transparentnosť. Ja tu mám tri otázky, pretože už množstvo otázok padlo. Prvá otázka je, že my ako Európsky parlament sme sa vždy zasadzovali za to, aby sme silnejšie zapojili regionálne a miestne orgány. A vy ste hovorili o výbore regionov, to je fajn, ja to považujem za dôležité, ale nesmie sa stať to, aby e, žiadne miesto, ktoré je spomenuté v, e, v Saramskom pakte, aby nevypadlo. Pretože Myslím si, že to je práve dôležité aj regionálne, teda kránske parlamenty či mestské parlamenty alebo zastupiteľstvá ehm, vlastne zastupujú záujmy občanov. Na tých nesmieme teda zabúdať. A ďalšia otázka, efektívnosť, to je jasné. Tiež e, ste hovorili, že tú príslušnosť e, tu e, alebo zodpovednosť komisie by ste chceli lepšie zadefinovať alebo jednoznačnejšie. A potom ďalšia otázka. Doteraz sme e, dostali všetky ponuky v angličtine a teraz predpokladá sa, že či sa umožnia e, aj viaceré jazyky, pretože to tiež je väčšie väčšia záruka toho, že sa zapojí do tohto všetkého viac e, zúčastnených strán. Pán Valkasovský, nech sa páči ako posledný rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj my by sme radi poďakovali pani komisárke za to, že s nami zdieľa taký významný čas, aby diskutovala o veľmi významných témach v súvislosti s regionálnym rozvojom. Rád by som tiež pogratuloval holandskému predsedníctvu a všetkým inštitúciám za to, že podpísali Amsterdam, Amsterdamský pakt pre mestskú dimenziu alebo program. Podľa nás je veľmi dôležité, že komisia zohráva úlohu pri implementácii urbánneho mestského programu a táto dimenzia je tiež veľmi dôležitá pre európske politiky, posilnenie koordinácie a vytvárať tak napríklad jednotné okienko pre problematiku meskej agendy a aby komisia využila priebežnú revíziu v roku 2017 a uverejnila všetky skúsenosti získané z aplikácie a realizácie štrukturálnych fondov. Tiež sa zdá potrebné hovoriť o hodnotení ex post 2007 až 2013. Určite kohezná politika pomohla mm, znížiť rozdiely medzi regiónmi, ale tie dopady a výsledky nie sú rovnaké. Vplyv koheznej politiky sa nemôže identifikovať len číselnými údajmi, ako je HDP, či inými ekonomickými variantami, či premennými. HDP na osobu by mal byť doplnený iným ukazovateľom, aby sme urobili realistickejšie hodnotenie. Také ukazovatele ako zamestnanosť alebo miera ako spomenula práve pani komisárka. Zjednodušenie koheznej politiky je bez pochyby potrebné. A tu je kľúčovým posilniť administratívnu kapacitu a transparentnosť a zároveň uchovať adekvátnu úroveň fiškálnej autonómnosti, aby sme boli e, dostatočne efektívni. Musíme zvýšiť administratívnu kapacitu a teda kohezná politika musí byť v tomto zmysle účinnejšia. Preto by sme chceli vedieť, pani komisárka, ako mienite napomáhať mestským samozprávam, aby systematickejšie a koherentnejšie pracovali, aké konkrétne akcie uvediete do praxe, aby mestský program bol najlepším príkladom eh, zjednodušenej regulácie a ako mienite implementovať synergie a účinné využitie už existujúcich nástrojov v oblastiach Urban Expon v pakte starostov a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka. To boli otázky z druhého kola členov výboru pre regióny. A teraz nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za tieto otázky. I think I forgot to respond to Myslím, že som zabudla odpovedať eh, Konstanc. Konstanci, ide o to, že ja by som nechcela nikoho ukazovať prstom. Poznáte moju pozíciu, ale myslím si, že v rámci posledného programacieho obdobia mali sme aj veľa dobrých skúseností, ale aj sme veľa stratili. Ako som povedala už aj predtým, že ja nechcela by som, aby sa opakovali tieto chyby, lebo v mnohých krajinách meškáme. Ale ja som uviedla určité fakty a čísla z toho, čo sme dosiahli v roku 2007 až 2013, takže vy veľmi dobre viete, aký je zoznam krajín, ktoré um, mali výborný výkon a uh, ale zároveň musíme sa viac poučiť aj z našich skúseností. Pokiaľ ide o otázku pani Maletič, e, lepšia implementácia. Viete, keď som prvýkrát prišla do komisie, zistila som, že viaceré krajiny mali e, výrazné e, omeškané platby, napríklad osobitne nové krajiny Bulharsko, Rumunsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a ja som sa rozhodla, že tieto krajiny by mali byť e, súčasťou tej task force pre lepšiu implementáciu. Myslím, že to bol veľmi dobrý nápad. S každou krajinou sme mali viac ako 20 či 30 výmen Osobitne na rok 2015 sme boli schopní nestratiť peniaze v mnohých krajinách. Napríklad v Taliansku, keď som prišla do svojho úradu, tak povedali mi, že to bude nemožné, aby sme uzavreli operačné programy do konca roku a to bolo v roku 2015 a ja som bola tam trikrát v Taliansku, Kampania, Kalabria, Sicília, to boli tie najneskorenejšie regióny a podarilo sa nám to úspešne zvládnuť pomocou tej task force a uzavrieť všetky operačné programy. Takže myslím, že všetky tieto aktivity vyžadovali veľké úsilie tak zo strany komisie, ako aj e, národných orgánov a takisto tu mali aj štátne orgány možnosť preukázať e, alebo mať teda veľmi silnú politickú podporu a tým vlastne to všetko bolo úspešné. Snáď v druhej časti tohto roku pripravíme ďalšie nové nápady. A pokiaľ ide o um, Chorvátsko, to je najnovšia, najnovší členský štát, takže ešte pracujeme na na tom 2016, v tomto roku ešte je osobitná podpora, ktorá, ktorú krajina má a ja požiadam aj moje služby, aby pripravili túto podporu pre Chorvátsko tým najefektívnejším spôsobom. Takže toto je podľa mňa dôležité. A pokiaľ ide o integrované územné investície, naozaj si myslím, že toto je dôležitý nástroj. Len včera som sa stretla s predsedom regiónu Mursia, ktorý mi predstavil eh, ten, ten integrovaný program, do ktorého je zapojených 5 miest a myslím si, že je to veľmi dôležitý nástroj. Táto in- integrované teritoriálne investovanie. Budeme sa tešiť na implementáciu a dôležité, aby sa tento proces urýchlil, pretože my už očakávame, že budeme mať do konca roku nejaké matateľné výsledky. A komisia je tu na to, aby pomohla členským štátom v ich úsilí a pomáha im riešiť ťažkosti. Takže celkovo Myslím, že sme dosiahli celkom pozitívny pokrok. Grécko. Um, on Greece, uh, I would like to to tell you that uh, Chcela by som vám povedať, že súhlasím s vami, že Grécko naozaj je v veľmi zložitej situácii. Bola to finančná kríza, jedna z najhorších od druhej svetovej vojny. Teraz majú zase problém s migrantmi. Ale viete veľmi dobre, že Európsky parlament aj komisia naozaj pomáhali Grécku. Ja som bola aj tu vo výbore Regi žiadala som od vás, aby ste hlasovali za mimoriadne opatrenia pre mimoriadnu situáciu v Grécku, takže tých 99% absorpcie je aj vďaka nášmu úsiliu, lebo teraz už Grécko má takmer 100% spolufinancovanie a súhlasím s vami, že situácia v oblasti nezamestnanosti je zložitá a tak ale zároveň musíme byť féroví a pouvažovať o tom, že, alebo nezabúdať, kde by Grécko bolo bez tejto koheznej politiky. Od vstupu do EÚ Grécko získalo viac ako 100 miliard eur a môžete výsledky, vidieť výsledky tejto politiky všem, kamkoľvek idete. Ja som bola v piatich regiónoch, tisíc kilometrov za tri dní ani jeden kilometr nie je tam bez toho, aby nebol spolufinancovaný z EU. Školy, cesty, vývoz postavený z EÚ, a teraz, keď 100% to financujeme, tak už nemôžeme zablokovať ani odblokovať tieto projekty, aj správu eh, odpadu v a podobne. Čiže je veľmi dôležité, aby tu bola táto spoločná či zdieľaná zodpovednosť voči tomu, čo sa deje v krajine. Ja osobne som veľmi hrdá na to, že sa nám podarilo dosiahnuť 100% financovanie, či spolufinancovanie pre Grécko. A chcela by som povedať, že od novembra doteraz Grécko dostalo viac než 2 miliardy a iné krajiny také nedostanú. A Grécko, museli sme mu proste pomôcť, pretože mali problémy s likviditou. Takže toto naozaj je, čo robíme pre Grécko. A ja na, naozaj som aj v styku s gréckými orgánmi, aj v prípade ich e, migrant, krízy s migrantami, aby sa dobre využili tieto prostriedky, lebo my sme im síce poskytli peniaze, ale peniaze ešte nie sú všetko na to treba ešte aj administratívne kapacity, ktoré budú vedieť eh, nakladať s týmito peniazmi, aby sa využili práve na tie veci, ktoré sú potrebné na migráciu a podobne. Takže my sme tu, aby ste vidíte, že my teda tu sme pre členské štáty, my im pomáhame. Želám ti čo všetko najlepšie, ak sa do konca mesiaca neuvidíme, pokiaľ ide o vyhodnotenie obdobia 2007-2013 Myslím, že po Sofijskej konferencii, ktorá sa bude v budúcich dňoch konať, tak vás budeme môcť i písomne informovať. Samozrejme, po lete predložíme ďalšie vyhodnotenie. Áno, súhlasím, treba bojovať za túto politiku. Podľa mňa je to najviditeľnejšia európska politika, ktorá navyše prináša veľmi konkrétne výsledky, takže nechápem, prečo je to najviac kritizovaná politika Európskej únie. Treba ju jednoznačne obhajovať. Ale všetci pochádzate z nejakého regiónu a viete veľmi dobre, že nie je žiadny región, ktorý by nezažil výsledky a úspechy regionálnej politiky vo Veľkej Británii napríklad sme sa stretli s jedným predstaviteľom, ktorý nás poprosil, aby sme regionálnu politiku uchovali, pretože chce e, získať financie z EÚ na rozvoj regiónu a nevie, čo sa bude diať. A je, pod, je pravda, že e, teraz v súčasnosti pre, meska, e, pre mestské časti bude teda ten mestský program a regionálna politika veľmi dôležitá, pretože získajú veľké množstvo e, financií, ktoré budú musieť e, realizovať a preto musíme urobiť aj veľkú komunikačnú kampaň. A vrátim sa k tomu, čo povedala pani Vanna. Musíme samozrejme urobiť veľké komunikačné úsilie a kampaň vo všetkých mestách, aby sa e, do maximálnej miery využili možnosti mestského programu. Priamým financovaním zorganizujeme veľké množstvo udalostí a aktov, aby sme e, verejnosti priblížili tieto možnosti. Je dôležité sa rozprávať s predstaviteľmi miestnych a regionálnych samozpráv, s predstaviteľmi ministerstiev. Všetky tieto orgány si musia byť vedomé významu e, tejto politiky a týchto aktivít. Regionálne parlamenty samozrejme tiež sa zúčastnia týchto aktov. Včera som sa napríklad stretla s parlamentným výborom pre infraštruktúry Bavorského parlamentu a za každým, keď navštevujem nejaké regióny, tak sa stretávam aj s predstaviteľmi regionálnych parlamentov. E, zatiaľ máme informáciu len po anglicky, ale neskôr tieto informácie budú aj v iných jazykových mutáciách. Nesmieme zabúdať, že regióny a regionálne parlamenty musia to byť tí, ktorí sa budú musieť zúčastňovať tejto práce a preto ich vyzývam všetkých vás, regionálne, e, regionálne samozprávy, regionálne parlamenty a tak ďalej. V súvislosti s predchádzajúcim programovacím obdobím by som e, rada povedala, e, že máte naozaj pravdu. Schválili sme jednoročné programy a v mnohých prípadoch nemáme menované ešte riadiace orgány a ja si myslím, že nie je ešte dostatok času na prípravu niektorých členských štátov, ktoré už e, možno nie sú tu dlho, ale predsa už majú 7-ročnú skúsenosť a ja si myslím, že za tých 7 rokov sa už niečo mohli naučiť, napriek tomu, že niektoré sú nové v kontexte e, práve týchto úloh a týchto politík. Cieľom tejto politiky je práve znižovať rozdiely medzi regiónmi. A preto dúfam, že rok 2016 nebude strateným rokom pre členské štáty, pretože sú členské štáty, kde je absorpcia fondov na úrovni 0,1, 0,2 a to je naozaj veľká škoda. E, spomenula sa tu aj mestská dimenzia e, a program e, regionov. Mm. Pán Valkarsel, vy ste sa pýtali na úlohu komisie v mestskom programe, v tej mestskej agende. sedíme pri tom istom stole so všetkými zainteresovanými a všetci pracujeme každodenne, aby sme e, zdieľali naše e, skúsenosti, vedomosti, odbornosti a my ako Európska komisia e, máme na starosti koordináciu niektorých aspektov mestskej agendy a samozrejme komisia sa zúčastní aj koordinácie všetkých plánov tieto plány sa nám budú zasielať a potom následne budeme informovať o tom, aký pokrok sa dosiahol. Budú sa vypracovávať pravidelné správy, budeme ich zasielať rade aj vám. Ja dúfam, že komisia tento proces uľahčí e, za, za pomoci e, technických orgánov a tiež e, vám poskytneme informačné stretnutia a dokumenty pretože si myslíme, že našou úlohou je urobiť prepojenie medzi inými inštitúciami s ďalšími entitami OSN a tak ďalej. Takže komisia bude stabilným partnerom a dúfame, že budeme môcť byť hybnou silou tohto mestského programu. Ďakujem pekne za váš čas E, za to, že e, takto pravidelne sa stretávame. Vždy som pripravená sa s vami stretnúť a ja dúfam, že sa čo skoro po lete znovu uvidíme. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem pani komisárka v mene všetkých členov parlamentného výboru za vašu prítomnosť, e, za vaše odpovede. Áno, v septembri po letnej pauze sa znovu uvidíme, je to tak. Zajtra a pozajtre bude v Sofii významná veľká konferencia o vyhodnotení ex post. Po tejto konferencii vás samozrejme budem veľmi podrobne informovať. Zúčastní sa aj pani komisárka a uvidíme sa aj na konferencii. Now, ladies and gentlemen, we can... Dámy a páni, teraz môžeme pokračovať v našom programe. Ďalší bod e, na programe je verejné vypočutie hodnotenie príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov. E, máme aj prípravu správy o implementácii na túto istú tému, ktorú pripravuje pán Vanicleroj a e, tieto dva procesy idú vlastne ruka v ruke. S tým, že program tohto vypočutia sme vám dali oddelený k dispozícii a chcem povedať, ako bude tento tento hearing, toto vypočutie prebiehať. Najprv vystúpi každý z našich rečníkov, každý má 10 minút. Už sú tu. Potom vystúpia členovia výboru s otázkami a pripomienkami a prípadne aj zastupcovia komisie, ak sa chcú vyjadriť. A potom na záver vystúpia spravodajcovia z teda zo výboru e, pre zamestnanosť a sociálne otázky, spravodajca, a takisto aj spravodajca z výboru REGI. Chcem ešte pripomenúť, že e, výbor EMPL je asociovaný výbor, pridružený výbor na základe e, pravidla číslo 54. Takže vítam tu práve pána Pirinského z výboru pre zamestnanosť a myslím, že môžeme začať so samotným programom. Ako prvý vystupí pán Rudvan Rák, programový manažér z, e, z, riadiaceho orgánu programu RDF v Holandsku. Nech sa páči, pán pán Rák. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali, aby som sa vyjadril k procesu negociácií a k tomu, ako sme riešili otázky dobrého programovania v roku 2013 až 2014 až 2020. Ja som e, zodpovedný za región západného Holandska, čiže to je ten región, kde žije približne e, polovice nášho obyvateľstva, kde máme aj mesta ako Amsterdam a Rotterdam, čiže je to celkom inovatívny región, ako si určite viete predstaviť, ale ten program je relatívne malý Mali sme v rámci RDF, RDF 189 miliónov, v, tej v tom prechádzajúcom období to ešte bolo 310 e, miliónov, takže sa to znížilo. A e, pokiaľ ide o malé stredné podniky, tam máme 50% účasti a v prípade nízkouhlíkového hospodárstva 20% vyhradených. A pokiaľ ide o ten nesúlad e, na trhu práce, tam máme 4 ITI, to je dokopy, teda, to, je to teda predstavuje 25%, k tomu sa dostanem bližšie neskôr. Stručne sa vyjadrím k piatim aspektom nových smerovaní, ktoré sú uvedené v negociáciách na programovacie, na programové obdobie 2014-2020. Už som si tu vypočul viaceré pripomienky aj od poslancov a možno uvidíte teraz v praxi, ako to funguje. Keď sa pozrieme na odporúčania, ktoré sú špecifické pre konkrétnu krajinu, a takisto podmienky alebo pripomienky, tak myslím, že dobre fungujú v spolupráci s tematickými cieľmi, tak aby sme boli efektívnejší, aby sme boli viac zacielení na programy. Najmä tie štruktúralne odporúčania, tie sú veľmi užitočné. Sústredíme sa tak teda viac na programy, na politiku, napríklad u nás v Holandsku sme líderom v Európe, pokiaľ ide o základný e, vývoj alebo výskum a takisto patenty. To sú naše silné stránky, ale v iných oblastiach napríklad e, nám zase boli dané odporúčania, aby sme tú valorizáciu, v ktorej sme slabší, viacej podporili. Aby sme vybrali také projekty, ktoré e, v rámci inovácie už sú skôr v tej neskoršej fáze vývoja. Takže tie usmernenia boli v tomto zmysle zmysluplné alebo užitočné. Pokiaľ ide o tie podmienky ex ante, tie veľmi pozitívne nevnímam. Podľa mňa ich je veľa a nie sú veľmi efektívne. A to najmä z dvoch dôvodov. Poprvé, hlavní aktéry, ktorí riešia alebo sa venujú týmto podmienkam ex ante, tak nie sú rovnakí e, v našej krajine a myslím, že to platí aj pre iné krajiny. Nie sú tí istí teda ktorí potom implementujú regionálne programy. Čiže musíme čakať. Počuli sme, že e, dochádza k dosť veľkým sklzom, pokiaľ ide o investovanie času, e, pretože tieto podmienky ex ante neboli splnené, takže mali de facto opačný efekt. Keď máte podmienky ex ante, tak vlastne musíte niekedy čakať dlhšie na investície, než e, by to bolo vhodné a takisto, takisto niekedy tie podmienky nie sú veľmi primerané tomu objemu financí, ktorý ide do daného programu. Takže je to skôr e, negatívny jav z môjho pohľadu, pokiaľ ide o tie podmienky ex ante. Keď sa vás pýtate, či sú všetky zlé, tak to určite nie e, špecializácia, e, no, tá inteligentná špecializácia, tá priniesla napríklad sústredenie sa na niektoré, na teda ekonomický rozvoj niektorých oblasti. A teda možno by sme toto mohli použiť ako podmienku ex ante namiesto toho, aby bola nejaká nová politika. Takže to by sa možno mohlo trochu vylepšiť, keď je tam e, nová politika, vtedy nie je potrebná inteligentná špecializácia. Alebo v všeobecnosti si myslím, že to bolo, táto konkrétna podmienka ex ante bola dobrá, aby sme mali tie programy viacej orientované na výsledky. Takže vo všeobecnosti si myslím, že na základe našich skúseností môžeme povedať, že ísť skôr smerom tej inteligentnej špecializácie v rámci tých podmienok ex ante. A potom niečo možno také revolučnejšie, možno by sme mohli nájsť podmienku ex ante tak, aby zabraňovala gold platingu, a zjednodušenie, aby bolo na e, úrovni programu, teda aby sme obmedzovali tú energiu, ktorá možno národné alebo miestne vlády alebo ktorú tie národné miestne vlády proste nejakým spôsobom vykonávajú e, alebo vynakladajú v rámci pravidiel na implementáciu programu. E, potom e, druhá zaujímavá téma, to je, to je tá tematická koncentrácia, to aj pre nás bola zaujímavá záležitosť, dobrý nástroj, užitočný nástroj, ako dosiahnuť e, výsledky, ktoré sú viac e, orientované na výsledok, najmä prepojení na logiku intervencie a vďaka tomu sme nemali taký široký e, program, kde by išlo všetko, ale skôr sme sa sústredili na konkrétne problémy, analyzovali sme ich a potom sme podľa toho konali. Čo sme sa z toho poučili, alebo ako sme sa z toho poučili, možno, že ten prístup bol až e, príliš e, technický v tom zmysle, že niektoré aktivity, keď si vyberiete niektoré tematické voľby, tak boli de facto ako keby zakázané zo strany Európskej komisie. Povedali nám, že v rámci tej tematickej voľby tam nezapadajú a to podľa mňa bolo príliš prísne, pretože ide tam predsa o príspevok k tematickému cieľu a nie o to, aká aktivita má byť vykonaná. Čiže niekedy aktivita ktorá nie je možno užitočná v rámci tematického cieľa, by aj tak mohla byť vyskúšaná. Čiže z môjho pohľadu to bolo až príliš technické a viac by sa mi páčilo, keby sme sa viac e, zamýšľali nad motiváciou tematických volieb a nie tak technicky e, na to, čo je alebo nie je prísne a striktne vzaté dovolené. Čiže tam by mohla byť podľa mňa trochu viac e, väčšia flexibilita, ale aj tam došlo k zlepšeniu situácie. Potom otázka tej viac, toho viacúrovňového riadenia, multilevel governance. Myslím, že v oblasti tohto obdobia 2014-2020 sa nám podarilo e, začleniť do toho viacero aktérov pri príprave tých operačných programov. Naša krajina je zvyknutá už na to, že tam všetkých ako keby ľudí zaangažuje, tak či tak, ale vždy sa dá spraviť niečo preto, aby e, tí aktéry tam boli zaangažovaní ešte ďalší, aby boli rozmanití. Myslím, že pokiaľ ide o realizáciu, nie vždy je to úplne na jednotku. Tam je relatívne náročné spraviť nejaké vylepšenie, pretože na jednej strane by ste chceli, aby tí aktéry mali istú úlohu aj pri, pri výbere programov, ale zároveň chcete mať istú nezávislosť, pokiaľ ide o výber programov, takže tam je to trochu komplikované. A teraz vidíme, že úloha týchto aktérov je možno menšia, než by sme chceli alebo očakávali. Takže treba asi nájsť nejaký nástroj alebo nejaké nástroje, aby e, tá realizácia vyplývala z reálneho dopytu, aby tí aktéry aj vo fáze implementácie mohli stále e, ovplyvňovať to, čo sa v rámci toho projektu robí, čo je potrebné e, v daných podnikoch na každodennej báze. A takisto v rámci tohto viac úrovňového riadenia už som povedal, že máme isté pochybnosti, pokiaľ ide o efektívnosti tých mechanizmov realizácie. E, aj keď som vás počúval v tej predchádzajúcej polhodine to tiež spomínali, pokiaľ ide o štruktúralné fondy. E, tu je to podná situácia, často sa dosahuje synergia a keď sa pozrieme na riadenie týchto dvoch nástrojov, sú odlišné na mm, miestnej úrovni, na regionálnej úrovni tie vlády alebo tie orgány, tí aktéry nie sú E, zaangažovaní do rovnakej miery v prípade týchto dvoch druhov programov a tým pádom synergia nevzniká. Ďalej e, posilnenie toho zamerania na výsledky. Tam je ťažko dopredu, alebo v tejto fáze povedať, či bude alebo nebude tu úspech. Je relatívne náročné vidieť tu, či tie indikátory výkonnosti, ktoré v roku 2018 poprvýkrát e, sa budú merať, a podľa ich výsledkov budú dané ďalšie, alebo prípadne nebudú dané ďalšie peniaze, tak e, je ťažko nejakým spôsobom to zatiaľ jednoznačne vyhodnotiť. Malo by sa vyhodnocovať, e, nakoľko je transparentné používanie toho indikátoru. Možno by sme mohli povedať, že v budúcnosti na základe toho môžeme E, ešte viac podporiť tento princíp alebo viac ho zdôrazniť, ale najprv si vyžadujeme, e, si to vyžaduje isté vyhodnotenie toho, ako to funguje dnes. Vo všeobecnosti si myslím, že to je celkom dobrý nástroj. Aj v tých e, negociáciách podľa mňa by sme mali viac zdôrazňovať otázku motivácie indikátorov a nie až tak veľmi technické otázky, teda nejaké hodnoty, namerané hodnoty, e, čísla, o tom sa za každým hovorí viac, než tá logika výberu konkrétnych e, nástrojov. A preto si myslím, že, ako som povedal aj v prechádzajúcom, prechádzajúcom bode, mali by sme byť menej technicky a viac rozmýšľať, rozmýšľať o motivácii toho výberu a to vylepší fungovanie daného programu. Ďalej, zjednodušovanie Myslím, že aj úloha pri zjednodušovaní e, sa vykonáva celkom dobre, aspoň takto ja vnímam. Zjednodušovali sa náklady v oblasti ERDF, to je moja špecializácia, tam naozaj sme situáciu vylepšili, znižujú sa administratívne a kontrolné náklady pri využívaní týchto nástrojov a potom e, myslím si, že máme teraz 4 e, viac strán pokiaľ ide o teda nariadenia alebo regulácie v porovnaní s prechádzajúcim obdobím. Máme veľa vykonávacích e, predpisov, aj vo všeobecnosti tá hlavná, alebo tie hlavné nariadenia sú tiež e, hrubšie, dlhšie. E, niekedy môže človek povedať, že nemusí to znamenať, že keď je niečo dlhšie, tak je to aj komplikovanejšie, ale e, treba povedať aj, že je tu veľa povinností, je tu veľa pravidiel, je to komplikované a treba túto otázku trochu e, zjednodušiť, spraviť ju flexibilnejšou, aby sme to mohli napríklad kombinovať tieto zdroje aj z FC, aby sme lepšie mohli túto synergiu využívať. My chceme e, e, zvyšiť e, vlastne ten objem z 10% na 40%. To je náš cieľ, ale pri všetkých tých reguláciách, ktoré musíme dodržiavať, to nie je také ľahké. A takisto e, problém je ten, že tie nariadenia E, sa stále menia a hovoríme teda o takom moving target, o cieli, ktorý sa hýbe a nemáme vždy k dispozícii tie interpretácie, tie pripomienky od komisie, museli sme niekedy e, čakať napríklad na ten posledný, na tie najnovšie vykonávacie a delegované predpisy, tým sa to celé, celé natiahlo a tým pádom sa ten e, program predlžuje, pretože musíte príjemcom dopredu garantovať, že môžu rátať s tým, E, aké práce majú realizovať a čo za to dostanú. Synergia, myslím, že tam došlo k istému vylepšeniu. V našom programe teraz máme ITI vo štyroch veľkých e, mestách, kde sa kombinujú financie z ESF a ERDF. Viac sa to facilituje zo strany aj legislatívy, alebo umožňuje, podporuje ale financie sú teda separované podľa e, účtovných e, kritérií a tá integrácia teda nie je úplne podporená. Takže možno by sme ešte mohli ďalej zás, zájsť e, práve v tejto otázke synergie, aby bola lepšia. A ďalšia vec, e, e ktorá bráni tej synergie, že tých e, nástrojov realizácie je príliš veľa, nemajú rovnaké ciele, e, nemajú rovnaké e, pravidlá a teda niektoré krajiny kombinujú FC a iné nástroje, ale tie napríklad nespadajú pod štátnu pomoc, takže tým pádom tá synergia nie je dokonalá máme isté pripomienky od komisie, ako to máme e, robiť. Sú to komplikované inštrukcie, ale aspoň ich máme, čo je lepšie ako nič. Ale myslím, že by sme mali mať lepšiu motiváciu integrovať využívanie rôznych finančných nástrojov v ďalšom období. Teraz finančné nástroje a potom e, záver. Ako som už povedal, e, navýšili sme to poži- po, to je podiel z 11 na 44%, nie že by to bola naša povinnosť, ale chceli sme. Možno bož, e, tie bohatšie krajiny by mali mať nejakú povinnosť využívať e, alebo možnosť e, využívať tie financie takýmto spôsobom, čo sa ale nedeje. Máme skôr nejaké pravidla, ktoré musíme stále viac a viac dodržiavať a pokiaľ ide o miestne a regionálne vlády, bolo by atraktívne, keby mohli využívať viac synergie medzi štrukturálnymi fondami a FC. Je to teda nie veľmi známe, tie mechanizmy realizácie sa navzájom veľmi dobre nepoznajú, prišlo to relatívne neskoro, takže je tam asi priestor ešte na vylepšenie. Aby som to zhrnul, myslím, že sme vykonali lepšiu prácu v období 14 až 20 E, myslím, že tie, výsledky, tie, tie programy boli viac orientované na výsledky. Väčšina nástrojov podľa nás e, fungovala dobre, ale mohli by fungovať ešte lepšie. Je podľa mňa vždy možnosť, keď budeme vychádzať z tých materiálov, ktoré sú založené na faktoch, aby e, tie performance-based e, programy boli posilnené, čiže aby sme viac vychádzali z toho, z tej výkonnosti, aby takisto sme mali menej obmedzené tie finančné nástroje, aby sme pokračovali v tematickom e, zameraní a tých odporúčaniach, ktoré sú špecifické pre konkrétnu krajinu. E, ďalej, aby tu boli ďalšie stimuly pre synergiu, tým, že sa budú harmonizovať fondy aj naďalej a že sa budú znižovať e, e, bariéry medzi direktorátmi, riaditeľstvami a takisto aj vo vzťahu k tej štátnej pomoci, ako som o tom hovoril. A takisto treba vyhodnotiť, či je pridaná hodnota v tých troch mechanizmoch realizácie. Najmä pokiaľ ide o inováciu, môžete dať ten istý projekt do Horizontu 2020, takisto aj do EFSI, takisto aj do štruktúrálnych fondov a možno by sme potom mohli si pozrieť, sa pozrieť, či je nejaká predaná hodnota pri využívaní takýchto troch eh, mechanizmov realizácie z hľadiska dlhodobého. To boli moje pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Je to pán Peter Hale, riaditeľ Altus Hungary. A je limit na vašu prezentáciu 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka, vážení poslanci a poslankyne. Ďakujem vám aj za mňa. Som rád, že môžem dnes medzi vami vystúpiť a pokúsim sa eh, mestiť do časového limitu. Ja osobne pracujem v oblasti európskych fondov asi 15 rokov Hm, teda dve celé programovacie obdobia som sa, som sa zaoberal štrukturálnymi fondami v období rokov 2004 až 2013. Teraz pracujem ako konzultant v rôznych členských štátoch, aj tých, ktoré sa chystajú pristúpiť. A teda dnes sa budem venovať takým otázkam, ako je kam e, sme sa dostali vďaka novému nariadeniu. Keď sa pozrieme na jeho kľúčové aspekty, tak sa zhodneme, že sú tam tri hlavné zásadné nové aspekty, nové iniciatívy. Prvá, toto nariadenie sa naozaj zameriava na dosahovanie výsledkov, ako sme už počuli v kontexte EU 2020. Je tam posilnená územná spolupráca na akejkoľvek územnej úrovni od makroregiónov nižšie a navyše sa kladie dôraz na lepšiu koordináciu medzi fondami a ich efektívnosťou správy. Tí, ktorí majú skúsenosti so štrukturálnymi fondami, tak poviete, že to nič zásadne nové nie je. Bolo to aj v minulosti prideľovanie prostriedkov do Lisabonskej agendy a všetci sa tým riadili, okrem jednej krajiny, z ktorej ja z okolností pochádzam, a to je Maďarsko. Ale pokiaľ ide o územný prístup, minimálne v niektorých makri, makroregionálnych stratégiách už pred rokom 2014 mali špecifické programy pre regióny, ktoré majú nejaké územné obmedzenia alebo sú chudobnejšie. Potom máme iniciatívu Líder, ktorá predchádzala existujúcemu nástroju pre komunitný a miestny rozvoj, ale mali sme aj iné programy zamerané na zraniteľné skupiny. Môžeme ale skonštatovať v rámci nových pravidel, že sú oveľa podrobnejšie, nápomocnejšie, je tam viacej metodologických návrhov a bodov pre členské štáty, aby sa mohli tieto nové pravidlá lepšie používať. Pokiaľ ide o koordináciu a efektivitu v správe, myslím, že všetci vieme, že zjednodušenie to je taká stálica a myslím, že sa nám aj v tomto programovacom období podarilo urobiť veľké kroky vpred. Máme tu možnosť zjednodušených nákladov, potom elektronická politika súdržnosti, možnosť elektronickej správy, ktorá sa, dúfam, čo skoro stane realitou. Celkovo si myslím, že v tomto novom programovacom období sme síce Ameriku neobjavili, ale je tu celá séria um, pokrokov vpred tieto nástroje sa trochu vylepšili a všetky tie informácie, ktoré máme teraz na slade, tak oni navzájom spolu súvisia a ich spoločným menovateľom je túžba priniesť pridanú hodnotu na úrovni EÚ a zamerať sa na výsledky, ako to vlastne v praxi vyzerá. A vyzeralo, keď sa pozrieme na existujúce operačné programy, tak uvidíte, že sa v zásade zmenili a tiež uvidíte to, že sú veľmi komplikované Tiež je dôležité spomenúť, že tieto operačné programy neexistujú v papierovej podobe, ale sú v nejakej centrálnej databáze v Bruseli. To je v poriadku, keď ste počítač, ale keď ste človek, teda iná forma života, tak je to dosť zložité vysvetliť sú tu teda dva rôzne prístupy. Jeden je tradičný, to sú programy prioritné osy, opatrenia a tak ďalej. A takto sme to vždy robili. A druhá vec, tá nová, je ten prístup, ktorý sa zameriava na tematické ciele, investičné priority a na špecifické ciele alebo výsledky, ktoré majú programy. Oba tieto prístupy sú odôvodnené a nevyhnutné, ale ja si myslím, že ich výsledná praktická podoba pôsobí na občanov možno skôr odradzujúco. A je tu isté nebezpečenstvo v tom, že tu máme nejaký rámec pre výsledky, ktorý je nastavený veľmi podrobne, ale tým sme si vlastne nastavili aj určité problémy v implementácii pretože ak naozaj chcete dosiahnuť veľmi konkrétne výsledky, tak potrebujete veľmi sofistikované správy a monitoring, tak je možné, že sme to možno trochu prehnali a v budúcom programovacom období my sme sa mali zamyslieť nad technickým aspektom nastavovania programov. Tiež by som spomenul to, že jedna z vecí, ktorej sa za posledné roky venujem, je poradenstvo v balkánskych krajinách, e, ktoré by chceli alebo mali vstúpiť do EÚ a pre nich je táto politika veľmi dobrým príkladom. Na západnom Balkáne už dobre porozumeli pravidlám v predchádzajúcom období, ale teraz je to také zložité, že Niektorí uvažujú dokonca, že stiahnu svoje žiadosti a to teda naozaj nechceme. Potom je tu veľké zladenie so stratégiou 2020. U nás doma sa tie priority tak zásadne zmenili medzi e, obdobím 2007 a 2014, že by som skoro povedal, že tie priority sa zmenili viac, viac než samotná krajina. Máme veľmi jasnú logiku týchto programov, sú lepšie overiteľné, z technického hľadiska lepšie pripravené. A tiež je pravda, že komisia veľmi efektívnym spôsobom rokovala s členskými štátmi, čo znamená, že ten Európsky program 2020 je veľmi jasne prítomný vo všetkých týchto programoch a tomu musíme komisii pogratulovať, ale členské štáty sa aj potýkali s veľkými výzvami. Pokiaľ viem, všetci viac menej trpeli tým zriadením rámca pre výsledky, možno aj e, z technického hľadiska, ale je to naozaj niečo veľmi nové. A to tiež ukazuje skutočnosť, že programovací proces e, je v zásade má teda jednoročné oneskorenie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a aj tam už bolo ročné oneskorenie, tak možno do budúcna by sme sa mali zamerať na zrýchlenie a zľahčenie programovania, pretože takto strácame veľa času. Do budúcna tri veci. Ako som už povedal, myslím si, že by sme sa mali stále zjednodušovať aj proces vytvárania programov, už teraz, doteraz to bolo veľmi zložité. Dokázali sme si, že to môže fungovať, že môžeme nastaviť programy silne orientované na výsledky, môžeme mať aj taký rámec. Ale mali by sme mať aj také programy, ktoré by sme mali byť schopní vysvetliť občanom, keďže budeme mať podrobné zoznamy očakávaných výsledkov, ktoré si e, komisia nastavila v článku 16 správy v zmysle toho, že papier znesie všetko európskym občanom, môžeme nasľubovať hory doly v správe komisii aj v jednotlivých programoch, ale implementácia a realizácia tá je tá najdôležitejšia etapa. Vypočul som si od komisie a jej predstaviteľ, že teraz je to na členských štátoch, aby e, programy implementovali. Áno, to je pravda, ale je tu zdieľané riadenie, a komisia naozaj musí ostať na mieste, musí sledovať, čo sa deje, pretože je tu celá séria možností, rôznych problémov, ktoré môžu odkloniť ten proces od žiaduceho vývoja. Ďalšia vec, taká všeobecná pripomienka, ktorá ide možno aj nad rámec toho, čo je e, v správe komisia je to aj problém, ktorý ide na tento rámec nedávno, aspoň u nás, sa začala rozvíjať neveľmi pozitívna diskusia o tom, prečo vlastne existuje politika súdržnosti, ale ja si myslím, že väčšina z nás tu prítomných sa zhodne na dvoch úlohách. Poprvé investičný nástroj pre celú Európu, a je to tiež nástroj solidarity. Niektorí z hráčov tej našej domácej diskusie hovoria, no ale to nejak vyplýva členstva EÚ, tu nemáme o čom diskutovať, my máme právo tieto fondy využívať a nikto by sa nás už na nič ďalšie nemal pýtať. Ja si myslím, že by sme veľmi jasne mali povedať, že politika súdržnosti je nástroj pre solidaritu, pre tú EÚ, ktorú dúfam aspoň niektorí z nás chcú vybudovať. A keď v EP hovoríme o tvorbe programov a vynakladaní prostriedkov na obdobie rokov do 2020, tak EP nesmie zabudnúť, že kohezná politika je jednou z najlepších odpovedí na niektoré nepríjemné otázky, ktoré pred nami v súčasnosti stoja ak niekto nechce prejavovať solidaritu, tak by ani nemal využívať možnosti koheznej politiky. Ďakujem, hovorí pani predsednička a ďalším rečníkom sa zamerajú predovšetkým na klimatické aspekty politiky súdržnosti. Je to pani Irene Lucius. Dúfam, že som vaše meno príliš neskomolila. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja by som chcela využiť eh, najbližšie minúty a poukázať na niektoré aspekty, ktoré súvisia s, s zmenou klímy a životným prostredím v koheznej politike. A keďže ja pracujem vlastne v, no, všetkých nových členských štátoch, hlavne sa budem aj sústrediť. Takže prečo je ten európsky štruktúrne a investičné fondy, prečo sú také relevantné. Jednak sú relevantné pre tvorbu pracovných miest a to je organizácia, ktorú ja reprezentujem, my sme publikovali pred niekoľkými rokmi štúdiu, ktorá poukazovala na ohromný potenciál koheznej politiky pri tvorbu pracovných miest. Takisto môže vytvoriť aj nevyhnutné zdroje pre zvýšenie podielov miestnych e, zdrojov, aby osobitne v nízkouhlíkovom hospodárstve tiež môže zabezpečiť potrebný kapitál a takisto môže zabezpečiť aj znižovanie e, škodlivej štátnej pomoci. Čiže kde je pokiaľ ide o oznámenie, kde sa mal investovať do pracovných miest. Tam sa hovorí, že investície musia byť efektívnejšie, sústredenejšie, orientované na cieľ, je treba podporovať prírodné dedictvo, je treba prispievať nízkoholikové hospodárstvu, je TLLD je silným nástrojom, je treba zabezpečiť regionálny prístup, Ehm, pretože životné prostredie nepozná hranice a preto je dôležitá aj cezhraničná spolupráca. Takisto sa hovorí, že je tu potrebná aj taká priama um, ehm, rukolapná pomoc k strany komisie a že je tu potreba zjednodušeného prístupu. Ja by som teraz chcela prejsť cez tieto um, oz, odkazy z oznámenia. Začala by som teda um, že sa majú investície stať efektívnejšími a sústredenejšími, orientované na cieľ. No už my si myslíme, že pokiaľ ide napríklad Natura 2000, tak tam sú ciele príliš všeobecné a neposkytujú dostatočnú um, dostatočné úsmernenie, aby sa jednoducho potlačili tie opatrenia. Často chýbajú napríklad aj um, výstupné či východiskové údaje, ako napríklad mapy habitantov alebo koľko energie sa ušetrilo. To sa ďalší potom bráni s príslušnému vyhodnoteniu výsledkov. Pokiaľ ide o strategické eh, environmentálne vyhodnotenie pre programy a projekty. Tie sú tiež často také umelé a nie sú dostatočne e, schopné e, zabrániť škodám, aj pokiaľ ide o tie škodlivé e, dotácie, napríklad by som projekt, nedobre nastavený projekt pre navigáciu alebo nejaký projekt pre zabranenie povodniam, keby sa dal lepšie urobiť a podobne ale sú aj určité pozitívne príklady, e, ktoré by mohli e, poslúžiť k zlepšeniu. Takisto otázka chýba tu biodiverzita, to, aby to a jej také, také zmainstreamovanie toto takisto chýba. Ďalej, či sa podporuje prírodné dedictvo, máme pocit, že už financovanie je trošku lepšie z hľadiska um, presného ušitia na mieru, teda projektu, pretože my pracujeme v členských štátoch, ktoré sú členmi EÚ už po určité obdobie a je e, treba zohľadniť aj dĺžku projektu tiež e, Natura 2000 by mala byť konkrétnejšia a viac orientovaná na výsledky. A ako sa spomenulo už predtým, určitá časť financovania aj poškodzuje e, priestory alebo miesta, ktoré sú chránené programom Natura 2000. Takže to potom podkopáva dopad toho celého programu. Ďalší, e, ďalší odkaz, teda výrazné príspevky či to výražne prispieva nízkouhlíkovej ekonomike. Nuž nám je ľúto, že v prípade krajín Strednej a Východnej Európy len 6 fondov z koheznej politiky sa investovali do klimatických aktivít. A v podstate ani, ani v nových krajinách to až to nie je, alebo v starých krajinách to nie je oveľa lepšie ale sú tu projekty, ktoré vlastne idú proti e, našim cieľom, ako napríklad investície do fosilných palív a podobne. Ďalej, naďalej vidíme, že tu nie je dostatok e, úsilia pre presadzovanie trvale udržateľnej energie. E, v mnohých krajinách sa zastavujú, alebo sa investuje skôr do biomasy, ale nie sú tam dostatočné normy e, trvalej udržateľnosti a to by mohlo napríklad e, potom e, podkopávať investície na národnej úrovni, ďalej, že chýbajú kritéria, o tom sme hovorili, ďalej ten nedostatok toho mainstreamovania alebo toho väčšieho zapojenia napríklad v prípade Um, zmenenia klímy, keď sa financuje z jednej strany alebo pre cestovný ruch, tak uh, to napríklad môže uh, byť kontraproduktívne, takže preto aj mainstreaming je takýto dôležitý. Ďalej CLD a makroregionálne stratégie, že či to funguje. Nuž, my sme pozorovali, že orgány CLED majú určité expertné kapacity, aby pripravili aj a tiež dozorovali tieto programy dobrým spôsobom. Aj ten proces výberu programov často zaznie je dostatočne transparentný a to takisto potom má vplyv, keď hovoríme o makroregionálnej stratégii, je to vždy aj nedostatok, alebo si tu vnímame tu nedostatok e, environmentálnych projektov, napríklad e, Dunajský transnárodný program, ten má len 77 miliónov eur, e, z čoho prakticky polovica bola v prvej polovici, tie boli o životnom prostredí, ale je tu veľmi silný apetít po cezhraničnej spolupráci, ale veľmi málo financovania bolo k dispozícii. Tu je potreba väčšej podpory komisie, určite. Často vnímame aj nedostatok kapacít, eh, eh, tých, ktorí vyhodnocujú projekty, a posudzovanie biodiverzity v klimatických projektoch. Tu je podpora komisie, lebo by bola veľmi hodnotná a tak takisto tu existuje aj potreba výmeny know-how, napríklad na dobrých metodológiách e, mainstreamingových. Tu máme aj príklady z Bulharska, kde a, a iné krajiny by napríklad mohli využiť takúto skúsenosť či tu existuje potreba zjednodušeného prístupu, no, pokiaľ ide o NGO. Myslíme si, že aj predfinancovanie je veľmi dôležitou výzvou, osobitne pre eh, malé podniky a takisto aj pre prípade pre mimovládne organizácie, napríklad eh, v niekedy je ťažké pre inštitúcie žiadať o peniaze, alebo pretože financovanie biodiverzity napríklad je určené pre niečo konkrétne a nie je možné potom to presunúť na iný subjekt. a tiež e, často sú, je, je dosť málo času k dispozícii na implementáciu a aj na monitorovanie projektu. Čiže som chcela povedať, že prečo sú mimovládne organizácie dôležitými tou súčasťou týchto procesov. My už máme teraz aj hlasovacie právo, čo je veľkým e, pokrokom. My môžeme veci sledovať e, a tak sledujeme, ako sa používajú aj dotácie, môžeme takisto e, pomôcť zapojeniu ostatných e, zúčastnených e, strán. Máme určité dobré skúsenosti. A teraz prejdem k záverom a odporúčania. Myslíme si, že fondy by sa ešte dali viac zefektívniť a lepšie zamerať, keď sa zlepší napríklad aj logika toho, tých, toho zásahu či tých intervencií v prípade partnerských programov jednoducho sú príliš vágne a tým bránia eh, v tomu, aby sa dobre mohli identifikovať projekty, ktoré majú dobrý cieľ. Takisto ukazovatele výsledkov by mali byť lepšie, osobitne v prípade biodiverzity a klímy Takisto by napomohla aj verejná kontrola, ak by sa publikovali takéto informácie v reálnom čase. Sústredenie sa na Naturu 2000 je fajn, malo by sa to zaponechať, ale aj tak by sme boli skôr za namieru ušitý prístup k osobitým potrebám miest Natúry 2000 ehm, CLD je dôležitý prístup, ehm, ale musíme zahrnúť aj expertov, ktorí sú odborníkmi na environment a je treba zlepšiť aj transparentnosť, tiež je treba environmentálnemu rozmeru transnárodných programov venovať environmentálnemu aspektu, tiež by sa nemali poskytovať e, fondy na fosílne paliva a ani na energetické projekty, ktoré majú negatívny vplyv vplyv na životné prostredie a tiež si myslíme, že aj tak priama, priama podpora zo strany komisie by bola zrejme výhodná, najmä v prípade napríklad výmeny informácií o v klíme alebo v zapájení NGO, mimovládnych organizácií a potom zjednodušený prístup určite by bol nápomocný pre malé a stredné podniky, eh, pre mimovládne organizácie. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. To bolo zaujímavé vystúpenie. A teraz dávam slovo pánovi Goržolákovi. Som to vyslovila správne ktorý je riaditeľom e, centra z Varšavy, e, riaditeľom katedry pre európske štúdia, dámy a páni, pán Goželak. Je to taká výzva prihovárať sa tak, takým náročným poslucháčom. Moja úloha je tu, aby som pohovoril o tom, ako by mohla kohezná politika prispieť tomu, aby sa zlepšili šance krajiny byť konkurencieschopnejšou v globálnom, v globálnom hospodárstve. Predovšetkým ukázalo sa, že po roku 1990 väčšina e, nových členských štátov e, výrazne dosiahla rast, niektoré v dvojnásobných číslach, e, trošku to bolo také sinusovité, sinusovité ale e, úspech sa dostavil. A vidíme, že e, aj tento úspech v strednej a východnej Európe sa dostavil, lebo ten výsledok bol stále lepší aj v prípade krízy a niektoré krajiny ako Slovensko alebo Polsko prakticky akoby unikli ostatnej európskej rodine a miera rastu bola vyššia než inde, napríklad e, vyššia než v Švedsku alebo Rakúsku, ktorí boli lídrami západnej časti EÚ. No ale dá sa, e, môže to tento stav trvať do nekonečna? To je otázka, ktorú sme si my položili. No, vykonali sme sedem projektov o kohezii v, v stredných a východ, v krajinách Strednej východnej Európy nie, nedá sa dosiahnuť, aby to trvalo do nekonečna, pretože sú tu výzvy, pred ktorými stoja aj tieto krajiny. Predovšetkým úspech bol postavený na vonkajších zdrojoch, na zahraničných investíciách a inovatívnosť ešte stále je takým pochrom. poch- pokrývkáva a my sme takisto aj použili vonkajšie zdroje na zvýšenie medzinárodnej konkurencie schopnosti, ale rastie konkurencie schopnosť aj ostatných krajín, ako napríklad Ukrajiny a Ázii. Potom je tu demografická výzva, máme tu veľmi nízku prirodzen, prirodzenú pôrodnosť a prirodzený prirastok. Dnes sme takisto jediným v EÚ, aj iné krajiny majú tento problém, ale určite tiež sme ohrozené. Environmentálne výzvy, predrečnička hovorila o životnom prostredí, aké sú problémy a naozaj veľmi sa nesústredujeme na túto dôležitú časť vývoja. A ďalej tá pasca stredného príjmu, to je pasca, taká, že ťažko sa dostať z toho príjmu asi 15 tisíc dolárov na obyvateľa, lebo keď sa chceme dostať z toho, z tejto zóny, treba viac inovovať a postaviť náš rast na ich modeloch rozvoja a to všetko ešte stále pred nami. No a teraz pokiaľ ide o partnerské dohody, e, to je fajn dať to na papier, ale do akej miery sa potom tieto veci naozaj implementujú v rámci našich stratégií a pri implementácii politiky súdržnosti. Predovšetkým sa tu príliš sústredujeme na tú pevnú infraštruktúru a ukázal, už sa potvrdilo, že infraštruktúra pevná je menej dôležitá, dôležitejšie sú tie meké veci, zručnosti, organizácia, sociálny kapitál. To je to, čo sa stáva dôležitejším či sa sústreďujem, či tento, tieto fondy e, koncentrujeme, alebo skôr ich e, roztriešťujeme. A skôr vidíme také roztrieštenie aj napríklad e, v západných juho, kraj, južných krajinách, ktoré sa ocitli v situácii nízkej efektívnosti. A do určitej miery my ideme rovnakým smerom rovnakej chyby, pretože je tu akoby taká také presvedčenie, že každý by mal mať prospech z tej eh, koheznej politiky. Ja sa k tomuto ešte vrátim. Ďalej, pokiaľ ide o výskum a vývoj, ak eh, tam dáme peniaze, stráca sa efektívnosť, ale keď to nepoužijeme, tak zase zvyšujeme eh, určitý odklon či divergenciu, čiže je tu ťažko povedať, ako budem, ako, akými očami sa dívame na našu e, politiku pre výskum a vývoj. čo je dôležité na tomto slajde, je, že nevieme, aké sú vzťahy e, priamo v teréne medzi e, politikou súdržnosti a spoločnou podnotovskou politikou. E, mám pocit, že niekedy si aj protirečia tieto dve politiky. K tomu sa tiež ešte vrátim životné prostredie, niektoré krajiny ako napríklad moja, tie nie sú veľmi ochotné eh, robiť niečo s dedictvom minulosti. My tu teraz sa snažíme budovať eh, eh, vlastne nestaviame veterné elektrárne, pretože trváme na našom, nechceme prísť o, naše, o našu banskú činnosť. Polsku takisto máme množstvo starých aut miesto aby sme kupovali nové, čo je tiež problémom, ktorý pri, prispieva znečisteniu ovzdušia. V niektorých prípadoch máme aj veľké investície na miestnej úrovni. Niektoré čističky e, odpadových vôd sú nedostatočne využité, pretože často sa depopulizuje eh, región alebo je tam menej obyvateľov a e, tým vlastne nie je možné vlastne využiť takéto infraštruktúrne projekty. Ďalej pracovné trhy a sociálne zapojenie, zapojenie žien do práce je pomalšie než inde v našich krajinách. Stále sme menej investujeme do politiky pracovnej sily či práce, tiež nemáme dostatočne rozvinuté celoživotné vzdelávanie, čo by tiež malo byť jedným z cieľov politiky súdržnosti a to by mala politika súdržnosti aj naozaj podporovať. Ďalej v niektorých krajinách je veľký problém s, s určitými nevýhodami eh, rómskej populácie. To nie je len sociálne ale aj etické, aj ekonomického charakteru sú tieto problémy, ktoré doteraz neboli ešte vyriešené a ohro, zuje sa teraz táto situácia ďalším imigračným tlakom. Ďalej inštitucionálna konvergencia my sme už aj zistili, že vlastne pokrok sa zastavil v roku 2003. My sme povedali, vtedy sa povedalo, dovtedy sa robil pokrok a vtedy, kým sme sa snažili dostať do EÚ a akoby potom už došlo k takému spomaleniu, oveľa spomal, väčšiemu spomaleniu než v porovnaní s predstupovým úsilím. E, je to takisto aj určitý syndrom v závislosti od pomoci, ako keby, teda poznáme to aj zo všetkých medzinárodných programov a skúseností, ktoré dávajú pomoc, lebo tento syndrom závislosti od pomoci, ja viem, že pred 20 rokmi sme mali takéto v Portugalsku a teraz sa to presunulo do strednej východnej Európy, pretože ako viete, Portugalsko je jedna z najviac závislých krajín od európskych peňazí a teraz ďalšie krajiny v rade už sú z strednej a východnej Európy, takže tento syndrom, záv- syndrom závislosti na pomoci do určitej miery ochromuje našu schopnosť vziať našu vlastnú budúcnosť do vlastných rúk. My sa stále snažíme klásť našu budúcnosť do rúk EÚ a to je také trošku psychologické nebezpečenstvo. Takže toto ja nazývam sociálnou psychológiou politiky súdržnosti a to možno sociálni psychológovia by mohli ďalej rozpracovať, ale e, je tu určitá taká dominantnosť stratégií, ktoré tlačí, presadzuje EÚ a tiež je tu často to sú vnímané európske peniaze ako peniaze, ktoré, ku ktorým sa ľahko dá prísť, čo je tiež nebezpečné. E, viem, že aj v našich krajinách došlo k veľkému pokroku práve vďaka politike súdržnosti aj polnotárskej politike, ale ja by som chcel povedať, e, že E, treba povedať, som povedať, ale, toto všetko je unfajn, ale, ale moja prezentácia je aj o tom ale. Čiže nejde iba o tie súčasné partnerské dohody a regionálne štruktúry, ale sú, je tu určitá regionálna konvergencia, určité približovanie, ale nesmieme zabúdať, že dochádza k tomu procesu metropolizácie, čiže e, všetky metropolity v Európskej únii unikajú. Rečníkovi zvonil telefon. Takže pokiaľ ide o navrhy v prípade politiky súdržnosti, tuto John Bachler, ktorý je e, lídrom pre e, projekt a spolu budeme skúmať, aký je prístup spoločnosti v členských štátoch k politike súdržnosti vo všetkých 28 členských štátoch. Takže možno za rok a pol budeme mať viac informácií a záverov. Vyhodnotenie by malo byť podstatnejšie a nie také formálne. A ja už o tom hovorím celé roky, že vyhodnotenie treba integrovanie a nemali by sme hodnotiť e, to, teda RDF alebo e, kohezný fond a ESF o všetko oddelenie. Treba ísť e, priamo do lokality, do terénu a pozrieť sa, ako všetky tieto zásahy za strany EÚ fungujú spoločne priamo v teréne je tu aj dobrá e, vedecká metodika, ako sa to robí, ale keď hovoríme o tom účinku sila, keď máme ministerstvo na nejak, e, e, máme ministerstva a ich jednotlivé priečinky, tak vlastne podobne je to aj na úrovni komisie. Kohezná politika by nemala strácať svoju strategickú perspektívu, čiže nemôže byť považovaná za nejaký mechanizmus riešenia nejakého náhodného problému, ktorý sa objaví buď eh, doma alebo je medzinárodný a stredné, krajiny strednej východnej Európy by mali mať e, prospech z takých e, veľkých podnikov, ktoré zahrňajú celú EÚ, ako napríklad e, Spájame Európu, Connecting Europe. A takéto aktivity podporujem, avšak vždy môže niekto namietať z tých krajín, ktoré sa nezúčastňujú ktoré sa nezúčastňujú čisto z geografického hľadiska, alebo kvôli tomu, že majú akýsi nižší potenciál výskumu, že niektoré európske politiky ich obchádzajú. A niektoré strategické ciele Európy 2020, teda strategie 2020, by nemali byť rovnakým spôsobom povinné pre všetky regióny, pretože všetky regióny sú rôzne. A ja, keď hovoríme o takej tej smart špecializácii, e, často potrebujeme skôr tú smart nešpecializáciu, pretože niektoré regióny sú potom sa do, sú v tej pasci neefektívnosti a bolo by treba najprv ich akoby odšpecializovať a potom ich špecializovať. Takže je k tomu potrebný určitý taký relativistickejší prístup k týmto projektom e, politiky súdržnosti. Takže ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. To boli prezentácie našich hostí. Ďakujem pekne. Dámy a páni, bolo to veľmi zaujímavé. Teraz by som dala slovo poslancom. Pán, pán Nisterloj, v našom scenári e, ty, vy budete mať slovo na záver, dobre? Súhlasíte? Chcel by som len povedať, že dostaneme všetky tieto prezentácie, dúfam, k dispozícii. Áno, už boli zaslané všetkým členom výboru regii hovorí predsedajúca. Respektíve budú zaslané po schôdzi. Prepačte. Myslel som, že už boli, ale budú. Vy ste podali, že sa nemám e, pýtať. Som vylúčený z pýtania sa? Nie, nie ste vylúčení. Práve naopak, vaša úloha je veľmi dôležitá. Vy uzavriete všetky otázky a pripomienky a potom budú odpovede. Takže, pán Vanisladrov, pokiaľ chcete, môžete sa vyjadriť už aj teraz, samozrejme. Dobre, toto sú otázky, nie je záver. Veľa som sa naučil o tej špecializácii, o sociálnej psychológii politiky súdržnosti, o tej pasci stredných príjmov a o ďalších veciach, eh, nad ktorým ešte musím rozmýšľať, ale mám aj pár otázok. Nikto nehovoril o zdieľanom riadení, o tej spolupráci. To je typická vec, odlišná od iných e, nástrojov. Mohli by ste sa k tomu bližšie vyjadriť? E, niekto hovorí, že tie programy by mali byť viac riadené z Bruselu kvôli byrokracii a tak ďalej. A potom teritoriálna spolupráca. Už sme to počuli v tom, e, čo tu zaznelo o tom Dunaji. A to je naozaj pre mňa zaujímavá otázka, pretože ak máte oveľa väčšiu oblasť, je náročnejšie byť e, precízny, pokiaľ ide o dopady vášho zásahu, vašej intervencie. A tam by sme sa teda niečo možno mohli dozvedieť o teritoriálnej spolupráce. To by bola otázka na všetkých rečníkov. Potom tretia, tretia otázka. Interregionálna spolupráca. Začali sme v rámci tohto obdobia tak, že sme pripravili ten spoločný ramec. Mali sme teda ten okrem nariadenia aj tento rámec a tam sme povedali, čo by mohli spraviť regióny preto, aby mohli spolupracovať, aby peniaze sa využívali na inteligentnú špecializáciu, spoluprácu a tak ďalej. A tieto prvky boli veľmi málo pretavené do praxe, ešte menej, než e, v priemere, v priemere tomu býva. K tomu ste sa tiež mohli vyjadriť. A potom posledná pripomienka, tie úrovne. Vy ste povedali, že, teda ten kolega z Holandska povedal, že napríklad sa viac vynaklada na niektoré ciele, ktoré boli formulované ako napríklad sociálny fond. V Holandsku máme holandskú vládu, ktorá je zodpovedná za ten e, fond a vy pracujete na regionálnej úrovni. Viete povedať, ako to môžete nejako prepojiť? Sú to decentra- decentralizované financie, ktoré sa dostanú na vaše územie, alebo ako to presne funguje. Takže to je pár otázok, ktoré som mal. Ďalej, pán Pirinsky. Ďakujem. Mám niekoľko otázok, ale keď sa pozriem na tie časové aspekty, tu je napísané 17.15, 18.15. Otázky a odpovede. Znamená to, že teraz nám už zostáva iba pol hodina na tie otázky? Ja nechcem brať e, čas členom výboru, ale chcel by som spomenúť tri veci, ktoré tu zazneli a možno niektorí rečníci by sa k tomu chceli vyjadriť. Poprvé, ten skos, pokiaľ ide o prijímanie nariadení a spoločných ustanovení a ďalších nariadení a počujeme, že naďalej isté informácie v tom duchu, že nevšetky tie nariadenia boli implementované. Myslím, že pán Van Rák to spomínal. Čiže vidíte nejaké rizika, pokiaľ ide o hladkú implementáciu programov v súčasnosti alebo od teraz do e, konca programovacieho programového obdobia? Sú tam nejaké ďalšie um, problémové miesta, ktoré by sme mali si včas všimnúť a riešiť? A pán Van konkrétne e, spomínal tie otázky ex ante. E, tie, ako dobre vieme, majú byť e, uzavreté do konca tohto e, roku. E, komisia ich môže považovať za dôvody e, pozastavenia. Keďže tie nariadenia nám dlho trvalo prijať, nie je správne, nebolo by správne uvažovať e, o tom, ako o niečom, e, na čo by sme sa mali znovu pozrieť a prehodnotiť to, aby teda e, tá implementácia mohla prebiehať hladko. A ešte mám jednu takú všeobecnú otázku. E, pán Koželak hovoril o politike súdržnosti, e, pán Van Rak hovoril o investíciách a tak ďalej. A chcem sa spýtať, o čom tu presne hovoríme, keď hovoríme o príspevkoch štrukturálneho fondu alebo fondov. K čomu? Príspevok k čomu? Ale mali sme aj druhého ročníka, pán Heil, ten hovoril o politike investícií a solidarity. K tomu sa dostanem v mojich záveroch. Ďakujem pekne. Dobre, ďalej e, pokračujú otázky. Pán Nielsen. Tak som mycket. ja pratar svenska för det är do. Ja utgår ofta... Ďakujem pekne, ja budem hovoriť e, po švedsky a vychádzam z mojich skúseností vo Švedsku, keď budem hovoriť. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si e, tieto prezentácie dnes a ja som tiež E, starosta, alebo bol som starostom e, dlhodobo a pracoval som s, a pracujem s európskymi fondami v mojom regióne už naozaj dlhodobo. A viacerí z vás povedali, že by bolo dobre zjednodušiť e, prácu s týmito programami. To ma trochu, mm, to mi tak naozaj vyskočilo v tom, čo ste hovorili, zaujalo ma to. A keď niekto hovorí, že chce zjednodušiť prácu v oblasti programovania, e, tak e, nie je to náhodou reálne tak, že je to iba výhovorka, aby v skutočnosti nemusel spraviť nič a v konečnom dôsledku hovoríme tu o programoch, e, kde chceme, aby sa na nich zúčastňovalo čo možno najviac ľudí, miestne orgány, regionálne orgány, nie iba tie národné jednotliví aktéry, sociálni aktéry, hospodárske kruhy a tak ďalej. A pokiaľ dosiahneme, aby tieto boli do toho zaangažované, tak aj realizácia tých programov bude oveľa lepšia, pretože všetci budú ťahať tým istým smerom e, za to len tak povediac. A e, mám isté obavy, keď hovoríme zjednodušovanie programov, tak potom e, to budú národné orgány, ktoré o tom budú rozhodovať, nič nosiahnu a úspech bude ohrozený. Ďakujem pekne. Ďalej pani Maletič. Ďakujem pekne. Ďakujem za tie skvelé prezentácie. začali, čo ste si e, všimli, hovorili ste o tých problémoch, prekážkach, pokiaľ ide o implementáciu koheznej politiky, politiky súdržnosti a povedali ste, že vo vašej štúdii ste si všimli, že v východných e, krajinách máme tú inštitucionálnu kapacitu skôr nižšiu e, v porovnaní s obdobím e, pred eh, pristúpením. A vy ste, Peter, povedali v vašej prezentácii, že ste si všimli, že máme isté problémy, pokiaľ ide o sústredovanie sa na praktické eh, výsledky. Že programová štruktúra je veľmi komplexná, že máme problémy identifikovať výsledky a tak ďalej. Dlhodobo rozmýšľam nad tým, ako je to možné. Prečo sú tieto problémy s politikou súdržnosti u nás? Niekedy mám pocit, že sme ako keby vždy do toho zavádzali veľa noviniek a ako keby krajiny nemali schopnosť alebo tú rýchlosť, aby dokázali absorbovať tie novinky, ktoré my zavádzame. Napríklad v období 2014 až 2020 my sme zase zaviedli ten rozpočet podľa, e, vy, e, podľa programov, potom e, sústredenie sa na výsledky alebo na výkonnosť, a všetky tieto prvky. A v jednotlivých členských štátoch máme odlišné rozpočtové e, metodiky, pokiaľ ide o tie národné rozpočty. Niektoré vychádzajú e, naďalej podľa tých e, nákladov, a tie jednotlivé položky e, v účtoch nemajú teda e, rozpočtovanie podľa výkonnosti. A oni tým pádom e, čas, ťažko môžu túto politiku súdržnosti vykonávať, ak je takto nastavená. A treba pamätať na to, že politika súdržnosti má takisto tento dôležitý princíp adicionality. A to treba spolufinancovať teda e, z národného rozpočtu. To je ten princíp. Mali by sme podľa mňa teda e, ovplyvňovať e, tie zmeny aj na národnej úrovni, pokiaľ ide o metodiku rozpočtovania a pokiaľ ide o národnú politiku v oblasti toho, ako sa riadia ako sa vedú rozpočty. Pokiaľ nemáte takéto rozpočtovanie podľa programov a nebudete mať na národnej úrovni to rozpočtovanie na základe e, výkonu, tak ťažko to môžeme potom očakávať v rámci politiky súdržnosti. A teda asi by sme mohli spraviť niečo v tomto duchu spoločne, aj komisia, aj členské štáty, aj experti. Viem, Peter, že ste veľmi aktívni v mnohých krajinách, čiže vy možno máte ešte väčšie skúsenosti v tejto otázke. Pán Goržalák, povedali ste o tej, alebo hovorili ste o tej závislosti od pomoci a e, ja si uvedomujem, že mnohí podnikatelia v skutočnosti nechcú dnes využívať európske financie, lebo hovoria, že tie pravidlá sú také zložité, proste toľko strán e, treba prečítať, kde sa vysvetľuje, ako sa majú implementovať tieto e, fondy. Proste tak veľa e, toho je, že to e, je pre nich vlastne nákladné. Ani to nie sú tie easy money, tie ľahké peniaze, ako ste o tom hovorili e, vy. A niekedy dokonca hovoria, že na základe princípov štátnej pomoci majú nízku mieru spolufinancovania 35%, 45% a potom, keďže používajú európske fondy, nemôžu získať nízku úrokovú sadzbu na zvyšok financovania. A teda, keď vyratajú všetko, tak de facto sú v mínuse, pretože ak by e, používali iba pôžičky, mali by nižšie úrokové sadzby a bez všetkých týchto dodatočných nákladov, ktoré majú, keďže implementujú európske projekty, tak v e, konečnom dôsledku sú v mínuse. Takže vlastne ani neviem, či tento e, syndrom závislosti, ako ste o ňom vyhovorili, e, je reálny. Ďakujem. Ďalej pán Rope. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si naozaj e, myslím, že táto téma je veľmi zaujímavá a je veľmi vhodná aj z hľadiska časového, pretože program na roky 2014-2020 sa momentálne rieši, môžeme do neho zasiahnuť, môžeme ho vylepšiť. Takže mal by som niektoré návrhy, niektoré otázky a to následovné. Veľa sme hovorili o európskych fondoch. Ako keby eh, by, ako keby boli dávané na absorpciu Myslím, že tento trend existuje v členských štátoch a musíme sa uistiť, že vlastníctvo fondov je také, ako má byť. Pokiaľ tie fondy e, patria do rozpočtu, tak e, musím sa uistiť, že E, ich dobre využijem alebo usporím nejako, ale pokiaľ sú európske, tak ich hneď e, miniem. Čiže treba podporovať aj nejaké sporenie v úvodzovkách týchto fondov. A pokiaľ ich takto ušetríme, tak e, potom e, sa zase zoberú e, danej organizácii alebo danej obci. Čiže vlastne de facto nemáme motiváciu, aby tie peniaze usporili. Sú proste motivovaní smerom k tomu, aby minuli tie peniaze a potom vidíme tie výsledky. Niektoré členské štáty majú odlišné spôsoby e, riadenia tých fondov. Napríklad niekde je to centralizované, v Litve, e, v iných pobalských krajinách, v niektorých krajinách je to také polocentralizované a sú ešte iné krajiny, alebo teda decentralizované a sú iné krajiny, kde to je vysoko centralizované. A ja sa chcem spýtať, ktorá z týchto druhov, alebo ktorý z týchto druhov e, riadenia e, prináša so sebou najlepšie výsledky. Teda hovorím o konečných výsledkoch, o výkonnosti tých projektov, o tom, nakoľko je spoločnosť s nimi spoločná. Bolo tu povedané, že miestne a regionálne orgány nevždy sa zaangažujú do procesu včas. Ja s tým by som nesúhlasil. Ak hovoríme o otázke centrálneho orgánu, ten musí sa zúčastniť a podielať sa na tých procesoch od začiatku. Musia ukázať, aký prospech z toho bude. Napríklad spomeniem program LEADER. Ten sa delí veľmi jednoznačne. Možno, že niečo podobné by sme mohli spraviť aj v politike súdržnosti. Napríklad 50% je príjem komunit, 50, e, nejaké ďalšie percentá z podnikov, ďalšie percentá z obce a aspoň 70% sa musí využiť na tvorbu nových pracovných miest. Takže všetko sa takto nastaví, partneri sa musia e, stretnúť a dohodnúť sa. A v politike súdržnosti je tu príliš veľká sloboda pre členské štáty. Keď situácia sa viac centralizuje, keď sú projekty centralizované, tak potom sa to neskôr kritizuje, že sú také centralizované tie projekty. Takisto je dôležité, aby sme mali väčšiu transparentnosť otvorenosť, spoluprácu s jednotlivými sektormi, aby sme zabezpečili, že dosiahneme tú transparentnosť, o ktorú nám vždy ide. Pokiaľ ide aj nejaké usmernenia investícií, už bolo povedané, že investujeme príliš veľa do projektov zo včera, do včerajších, tak povedať, projektov, e, napríklad projekty fosilných palív a tak ďalej. Treba, aby sme podporovali nové druhy, moderné projekty, obnoviteľné zdroje energii napríklad, alebo ďalšie inovatívne projekty. A ešte jedna pripomienka, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, toto je veľmi dôležitá téma. Dnes napríklad e, Francúzsko prijalo, v súčasnosti prijalo Francúzsko e, rozhodnutie, pokiaľ ide o e, minimálnu mzdu pre zamestnancov z jednotlivých členských štátov, ale v každom e, štáte tie okolnosti trochu iné. Iné daňové zaťaženie, iné náklady, iné príjmy, iná konkurencieschopnosť. Čiže aj toto by sme mali zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Van Nittelburg. Ďakujem, budem stručný. Pretože ešte musíme mať čas aj na odpovede. Ja mám len jednu otázku a to oznámenie by sa malo týkať aj výsledkov rokovania, rokovaní partnerským dohodom a EP hovorí o viac úrovňovej správe a ja sa pýtam, podľa vás sa to naozaj v praxi využíva tento prvok? pretože vo oznámení Európskej komisie mi chýba analýza celého postupu a procesu. Preto by som rád poznal váš názor na tento aspekt. Ďakujem. Ďakujem. Skôr než dám slovo odborníkom, tak ešte pán Fambuš z Európskej komisie, aby zareagoval. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Veľmi oceňujeme tie štyri prezentácie. Každá sa zameriavala trochu na niečo iné. Ja sa sústredím na niekoľko všeobecných pripomienok, článok, 16 a správa k nemu. To je akýsi súhrn toho, čo sa dialo po rokovaniach, potom došlo k ďalšiemu vývoju a uvidíme, aké sa to celé do budúcnosti vyvinie a odhalili sme isté problémy, ktoré sa týkajú napríklad podmienenosti ex ante. Pracujeme teraz na tom. Budeme hovoriť aj o budúcnosti a o situácii po roku 2020, takže to budeme musieť všetko brať do úvahy. Z prezentácie pána Raka, fan Raka som si prečítal, že kladie veľký dôraz na otázku a prácu ESIF a tak ďalej. Tu nejde ani tak o synergiu ako o doplnkovosť. Tieto nástroje by mali by ostať ako dva odlišné, ale mali by sa navzájom doplňať a súhlasím, že musíme urobiť mnohé preto, aby sme dosiahli tú skutočnú komplementárnosť dvoch, týchto dvoch nástrojov. Kohezná politika má až trojakú úlohu, pretože e, k tým dvom spomenutým je lepšie tiež potrebné investície implementovať a budovať kapacity. A to povedal pán Hale. A vraciame sa k tomu, čo povedal pán Van Nistelrooy, že to zdieľané riadenie je zásadné preto, aby sme to dosiahli. A my na tom budeme aj naďalej pracovať. Ďalej Posledná pripomienka. Je pravda, že dochádza k istému oneskoreniu a to preto, že nariadenie sa prijalo neskoro, ale tiež aj preto, že nové pravidlá prinesie niekoľko noviniek. A to viedlo k tomu oneskoreniu tematická koncentrácia, toho sa to týkalo, alebo podmienenosti ex ante. Ja to nehovorím ako kritiku, jednoducho sa do budúcnosti na to budeme musieť lepšie pripraviť. A nemali by sme sa vzdávať tých nových výdobytkov, ktoré prinieslo nové nariadenie. A k tomu vedie, teda to vedie k oneskoreniu nielen na úrovni EÚ, ale aj v členských štátoch, aj implementácia sa oneskoruje, vieme, že máme problémy a oneskorenie pri menovaní príslušných orgánov. Máme tam nové účtovné postupy, dosť komplikované. Nový rámec, ktorý začne fungovať v roku 2017, kde sa budú e, kontrolovať len určité milníky, to treba všetko brať do úvahy. To je z mojej strany všetko. A ja veľmi oceňujem dnešnú diskusiu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dáma a páni, poprosím o vašu reakciu na niektoré z otázok a pripomienok. Začnete v rovnakom poradí, pán rák, Pokúsim sa zodpovedať na niektoré z otázok. Pán Fan Nistelroj, myslím, že mám pravdu v tom, pokiaľ ide o dopady medziregionálnych možností a spolupráce, tak ako boli nastavené dávané v tých rozvojových programoch, tak výsledky zatiaľ príliš nevidíme. Zatiaľ vidíme, že máme viacej regionálnych príjemcov v rámci týchto programov, ale nie je to na medzinárodnej úrovni. Nemám k tomu žiadne údaje z výskumu či z analýz, Ide skôr o to, že v rámci horizontu sú všetci zvyknutí skôr na medzinárodné projekty a možno ani príliš veľa nevedia, že je možné aj spolupracovať v rámci regionálnych programov, pretože tam nie sú žiadne prekážky. 15 finančných prostriedkov môžeme využiť v rámci vlastného územia. To je dosť veľký podiel, je to v praxi zrealizovateľné, ale výsledky zatiaľ nemáme je zaujímavé. Chcem sa práve pozrieť na túto skutočnosť, že sa to nevyužíva. Tiež ste sa pýtali na fungovanie sociálneho fondu a ITI. V Holandsku máme príklad národného programu pre, pre sociálny fond. Boli tam e, výzvu pre štyri mesta a bola, boli financie pre príjemcov a je tam povinnosť využiť tieto prostriedky práve na integrované územné investície v spolupráci s Európskym fondom pre rozvoj vidieka. Je tam jedno kontaktné miesto. Je tu teda to jednotné miesto. Obce dostávajú čiastku na dva roky a na ďalšie dva majú prislúbenú ďalšiu čiastku na ITI, takže ja si myslím, že toto rozdelenie na dva roky je dobrý prístup. Pán Pirinsky sa pýtal na to, či to nie je príliš prísne. Keď sme zrušili záväzky a ostalo nám tých 750 na konci roka a tá ex ante kondicionalita sa nesplnila. My sme podmienky splnili, takže neviem, ale myslím, že potom to má ten opačný efekt. A ak budú takéto sankcie, tak investície bude ešte menej a budú ešte pomalšie takže by mal mm, byť nejaký čas dlhšie lehoty na kondicionalitu ex ante. Ale my sme sa s tým vyrovnali a môžu to robiť aj iné členské štáty. Decentralizácia a centralizácia. Padli tu pripomienky aj k zdieľanému riadeniu. Pokiaľ ide o regionálne inovácie, tým sa napríklad Nizozemsko venuje práve najlepší prístup e, z dola nahor a nestanovovať si príliš prísne ciele, pretože keď máte národnú výzvu, tak často dochádza k tomu, že je obmedzená možnosť. A vo výskume sme zistili, že v prípade otvorených inovácií je lepšie decentralizované a zdieľané riadenie. Možno inde majú ale iné skúsenosti, ale súhlasím s tým, čo povedal predstaviteľ komisie, že FC a ESIF by mali byť viac doplnkové. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hale. Ďakujem. Padla tu celá séria zaujímavých otázok a pripomienok stručne. A ja musím ešte utekať na lietadlo domov. samotná povaha politiky súdržnosti, čo to vlastne je, treba veľmi jasne povedať, a aj sme to už tak urobili, táto politika nie je žiadny darček ani náhrada za to, že niekto otvorí svoj trh. Je to investícia do našich krajín, členských štátov, aj do samotnej EÚ a ja mám pocit, že aspoň v niektorých politických rozprávach sa tieto základné pravdy a hodnoty ako keby spochybňovali. Ale treba jasne povedať, že nie je možné, aby niektorí v Európe považovali koheznú politiku za nejakú voľne dostupnú kopu peňazí a ku ktorej sa neviažu žiadne podmienky. Keď sa pozriem na billboardy na investície z EU fondov a takmer sa tam vôbec nespomína alebo nie je tam znázornená zástava EÚ, tak to vyzerá, ako keby to bola investícia samotného členského štátu. A proti tomu sa ja samozrejme musím ohradiť. 60 až 80 financí ide z EÚ prostriedkov a v celej rade mm, prípadov a projektov sa hradí úplne všetko, teda 100 u nás doma napríklad by bol nulový ekonomický rast bez, eko, bez európskych fondov. A keď sa pozriem večer na správy, tak tam o EÚ nevidím vôbec nič. Takže je pred nami výzva. Spochybňujú sa základné princípy politiky súdržnosti, rovnako ako sa spochybňujú aj niektoré základné hodnoty EÚ a preto je také dôležité o týchto hodnotách hovoriť a rovnako aj o prioritách Zjednodušenie. Chápe sa to ako protirečenie proti partnerstvu, ale ja si myslím, že tu nikto nechápe zjednodušenie, takže by sme sa mali zbaviť partnerstva rôznych monitorovacích komisí, či nebodaj partnerstva v regiónoch. Ja som vždy fandil územnému prístupu práve kvôli tej viacúrovňovej správe a keď sme zriadili prvý monitorovací výbor v roku 2004 pre prvé štrukturálne programy, tak už organizácie občianskej spoločnosti mali už vtedy hlasovacie právo. Nie všade je to takto, ale pre mňa je to úplne prirodzené a je to aj veľmi dôležité a zároveň efektívne. A keď hovoríme o zjednodušení, tak nikto tým nemyslí to, že by sme sa zbali, mali zbaviť takýchto komisí či výborov, ale pri všetkej úcte k rôznym ústavným tradíciám a systémom členských štátov treba trvať na viac úrovňovej správe a môžeme to urobiť napríklad vďaka novým investičným nástrojom CDLD a tak ďalej. Máme už možnosti zapojiť e, miestne, lokálne samozprávy bez toho, že by bolo potrebné viesť nejaké zložité politické diskusie. Urobme to, nie všetci to robia. Sú tam možnosti integrovaných územných investície, niektoré sa v niektorých štátoch sa nevyužívajú. Napríklad v mojej krajine e, došlo k spätnému vývoju. Ja viem, že je to politická otázka, ale ja sa tomu neteším problémy pri implementácii a v rozpočtovaní absorpcia. To urobíme. Odpoviem to dohromady. Viacročné plánovanie rozpočtu To je jeden z hlavných prvkov verejnej správy a reforiem. Všetky balkánske krajiny, teraz aj Chorvátsko, sa týmto zaoberajú. Medzi odborníkmi je jasný konsenzus v tom, že musí existovať viacročné plánovanie rozpočtu a robíme to práve v koheznej politike. Ja si myslím, že nie je možné zvládať žiadny rozpočtový systém inak, pretože najhorší scenár by bol taký, že by sme to odstránili. Aj u nás sa to presadilo, pretože ministerstvo financí pochopilo, že tieto programy pomáhajú investíciám. Ja si myslím, že našou úlohou nie je chrániť fondy pred tým, aby sa v nich prostriedky vynakladali. E, Cieľ, hlavným cieľom sú investície, ale treba investovať rozumne a dobre a rýchlo a ak má niekto na konci problém tieto prostriedky vynaložiť alebo nimi plýtva, tak to poukazuje na slabiny vo vnútroštátnych štruktúrách a musí existovať nejaký spôsob, ako zistiť, či si niekto na národnej úrovni pridáva príliš veľa pravidiel. A základom je to, že vždy je viacej projektov než finančných prostriedkov, E, takže ne, nemáme strach, že by sme to prehnali. Niekoľko vecí bolo spomenutých, ktoré sa týkalo mojej prezentácie. Prvej sa týkalo e, partnerskej dohody, ktorú my, my to vnímame ako naozaj pokrok aj v procese rokovania o partnerskej dohode. Mimovládne organizácie tiež mali e, šancu zohrávať dôležitú úlohu ale možno sme boli príliš optimistickí či nadšení, čo to napokon znamená, ak to potom nebude e, potvrdené aj tou logikou konzistentného zásahu v finančných programoch lebo to by nestačilo. Ale vo všeobecnosti partnerská dohoda je určite pokrokom. Ďalší aspekt je medzinárodná spolupráca čo teda znamená menej, keď hovoríme o programoch, ktorí sú v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti životného prostredia. Napríklad je tu príklad, aby som vedla príklad z, pre Dunaj, aby sa, ktorý spája podunajské krajiny, aby sa pripravili protipovodňové opatrenia, pretože samozrejme, keď urobíte niečo v jednej krajine, tak to má vplyv potom na povodne v nasledujúcej krajine po povodí. Takže určite v takomto prípade je jasné, že tam môžu byť veľmi jasné merateľné ciele aj v medzinárodnom kontexte. Teraz pán Grongoželák. Myslím, že tento prístup to je prístup k investíciám, ale je tu ešte problém, do čoho investovať do úrovne, e, životnej úrovne uspokojiť občanov alebo do budúcej konkurencieschopnosti, inovatívnosti a našej pozície k našich krajín v globálnom hospodárstve. Lebo doteraz, aspoň v našej časti Európy, sa sústredili na uspokojenie občanov, než do budúcej konkurencie schopnosti pre, pre e, dorastu. A my, sme, my tu rozlišujeme medzi tom účinku dopytu, to je dočasné, e, a tej pon- strane ponuky toho účinku, čo znamená, že vytvárame celkovú sociálnu ekonomickú efektívnosť systému produkcie. Pre ekonomické e, statusy či stavy, vidíme, že momentálne je oveľa silnejší účinok na strane dopytu, než na strane ponuky. Čiže chceme pouspokojovať občanov, staviame cesty, školy, e, vodné parky, ale to nie sú veľké inovatívne projekty, ani sa nezvyšuje tým konkurencie schopnosť. Keď hovoríme E, keď som hovoril o tej pasci stredného príjmu, pretože do určitej miery vývoja kapitálu je dôležitý ľudský kapitál, ale potom nastáva, alebo prichádza úloha sociálneho kapitálu. Nemôžeme inovovať, keď e, keď tí, ktorí spravujú verejné peniaze, nedôverujú e, že či tie prostriedky nezneužije. Ak podnikateľ nedôveruje vedcovi, že ten vedec mu prinesie peniaze, v rámci inovačnej činnosti a keď zase ten vedec nedôveruje podnikateľovi, že neukradne mu túto myšlienku. Čiže dôvera je naozaj vec, ktorá v našej časti Európy veľmi chýba a treba naozaj budovať dôveru vo verejnej sfére a medzi verejnou a súkromnou sférou a občanmi a akceptácia rizika. Taktiež nemôžeme mať inovácie, keď nemáme e, riziko. A ľudia, ktorí financujú inovatívne projekty, tí sa obaja z rizika ako čert kríža. E, to, áno, keď nie je v tom žiadne riziko, tak budeme financovať, ale potom možno, že nebude inovácia. Inovácia nie je bez rizika. A ďalej vyhodnotenie. Čo vyhodnocujeme? hodnotíme naše aktivity, preto aby sme ich zlepšili, alebo ich hodnotíme len preto, aby sme sa uspokojili, že sme áno, mali pravdu a dokázali sme ostatnému svetu, že naozaj sme boli efektívni. Ale problémom je, že často tieto hodnotenia sú fragmentované, formálne a prakticky sú urobené len na to, aby sme sa ako keby e, posadnuto opíjali našim vlastným úspechom. A potom to neprispieva obrane našej politiky voči tým, ktorí takisto eh, potom, ktorí hovoria o tom, že tieto prostriedky politiky súdržnosti nie sú efektívne využité. Často vidíme aj na, regionálnej a národnej úrovni, že tie eh, vysvetlenia sú, že môžete umiestniť všetky svoje peniaze. A často sa e, to odsúva myšlienka, že regionálny problém je dôležitejší než tá stratégia. A čiže európske peniaze prakticky e, tvoria naše myslenie alebo ovplyvňujú naše myslenie o budúcnosti a sú tu priority politiky a usmernenia a tie takisto aj ovplyvňujú naš, to, ako my myslíme. Nesmieme zabúdať aj na to, že to, čo prichádza do Strednej a Východnej Európy, je dosť veľa, ale aj tak je to len 10 až 15 tých súkromných investícií ekonom- do hospodárstva je 50, 60, 70 percentný podiel verejných investícií, ale tie investície, ktoré sú naozaj do rastu a do niečoho nového, tých je najmenej. A preto musíme vedieť, že naša politika na súdržnosti nás nespasí a musíme sa spasiť sami, a chceme byť konkurencieschopní, inteligentnejší, inovatívnejší, rozvíjať našu krajinu do budúcnosti. Nie je to len Stredná východná Európa, platí to aj pre Južnú Európu. Aj Španielsko napríklad, to je krásna krajina, alebo nie je rovnako efektívna ako niektoré iné. Takže toto sú napríklad veľké výzvy, ktoré sú pred nami v budúcnosti. Predsedajúca, ďakujem pekne teda za všetky zaujímavé vystúpenia našich prispievateľov. Naozaj to bola veľmi zaujímavá výmena názorov. Ja som chcela len povedať, že dnes som začala Eh, diskusiu o nedostatku dôvery a bolo to, keď sme hovorili o možnej budúcnosti koheznej politiky, kde sme hovorili, že tu nie, že to chýba dôvera medzi inštitúciami, členskými štátmi, komisiou a členskými štátmi, medzi riadiacimi orgánmi, príjemcami, medzi samotnými príjemcami a napokon medzi európskymi občanmi a európskymi inštitúciami. Takže som bola prekvapená, že opäť počujem ten istý problém, že je tu chýba dôvera a mali by sme pracovať na tejto dôvere, pretože toto je jeden zo, za, zo základov tej štruktúry, ktorú tu sa snažíme chrániť a budovať pre budúcnosť. Ďakujem pekne a teraz by som dala slovo pánom spravodajcom. Najprv dám slovo pánovi Pirinskému. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a opäť by som sa chcel poďakovať eh, pre našim hosťom a ich, ich reakciám na otázky. Už pokiaľ ide o ten dokument, o ktorom diskutujeme, to je vlastne oznámenie komisie. Myslím, že Článok 16 hovorí o tom, že komisia pripraví správu z výsledkov rokovaní a my máme za to, že toto oznámenie je prakticky tou správou. No nie som si celkom istý, či to... Tieto dve veci sú to isté v európskej byrokracii, ale oveľa dôležitejšie je, čo teda čítame v názve toho oznámenia, pretože tam sa hovorí investovanie do e, jobov a rastu a maximalizovanie príspevku európskych štrukturálnych investičných fondov. A ja už tu sa pýtam tú otázku, že príspevok k čomu? Pretože v trančovom vyhlásení z decembra 2014 sa príspevok vníma ako príspevok štruktúrnych investičných fondov k prioritám komisie. A tu sa dostávame k celému účelu partnerských zmluv, operačných programov a na čo sú vlastne určené, čo majú dosiahnuť. A tu sa dostávame k otázke, ktorú som spomínala aj predtým, keď sme hovorili o investíciách alebo kohezii alebo o tre, tre, tomu tretiemu javu prípravy na budúcnosť. A myslím si, že momentálne je podstatné, aby nám bolo jasné, o čom tu hovoríme. Lebo my tu hovoríme o tom, že štrukturálne fondy majú slúžiť ekonomickej a sociálnej súdržnosti v Únii a to je e, súdržnosť medzi regiónmi a článok 174 zmluvy o fungovaní EÚ hovorí jasne, že Únia sa musí usilovať o znižovanie rozdielov v, roz, v miere rozvoja rôznych regiónov a zaostávanie najznevýhodnejších regiónov. Čiže môžeme tu hovoriť o investíciách pod rôznymi hlavičkami v rámci rôznych programov, ale keď hovoríme o štrukturálnych fondoch, hovoríme o investovaní do činnosti súdržnosti na regionálnej úrovni. A samozrejme, že isté je to investícia, nie sú to nejaké darčeky, ale sú to investície do harmonickejšieho vývoja únie. A komunika- oznámenie teda poukazuje túto na strane 3, že kríza prakticky e, zlikvidovala zisky alebo to, prínosy e, z, rokov, z toho obdobia po roku 2010. To je jeho Takže otázka je nasledovná, že ako tieto programy e, v rokoch 2009 až 2014, či napokon boli dobre nacielené, aby sme opäť e, e, nastavili ten vývoj, ktorý bol začiatkom v roku, roku 2000? A či tak či to všetko smerovalo k tomu, aby sa tie rozdiely medzi regiónmi naozaj znižovali a či naozaj došlo k tej e, znižovaniu divergencií a naopak podpore približovania sa konvergencií. A tu napríklad, tu mám e, e, údaj z roku 2013 a tam sa uvádza HDP a neviem, či je vôbec nejaký rozdiel medzi výsledkami z 2003 a 2009. Možno, že došlo ešte aj k zhoršeniu. Takže keď hovoríme o príspevkoch e, štrukturálnych fondov, e, treba si uvedomiť, že nemôžeme vyhodnotiť tento príspevok bez toho, aby sme sa pozreli na priority, ktoré sú tu na strane 2 uvedené, že sú to je digitálna, vnútorný trh, e, vnútorný trh, ekonomické e, dobrá správa veci verejných a podobne, tie odporúčania podľa krajín a podobne. Ale to nás nevedie k tým smerom, o ktorom ja si myslím, že by sme presne mali vedieť, keď hovoríme o týchto štruktúrnych a kohezných fondoch, že kde to je? A nemalo by to byť ani príliš komplikované. O čo nám ide? Ide o zamestnanosť, pracovné miesta, zvýšenie vzdelávania, kvalitu života medzi regiónmi. A toto očakávame od komisie a myslím, že naďalej tu očakávame a naše očakávanie do, úspešné, do uspokojivej miery neboli uspokojivé. Verím, že e, ľudia z komisie si toto posolstvo od komisie odnesú. Predsedajúca, ďakujem. Teraz pán slovo pán, pán Nisleroj. Môžete uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem pekne. E, ja sa veľmi svojimi názvami blížim kolegovi z výboru pre zamestnanosť, lebo naozaj rast a pracovné miesta to je len jedna z, jeden, jeden z cieľov, ktoré sme formulovali na obdobie 2014 e, až 2020. A naozaj ide o to, aby sme všetko, na čo sme sa zhodli, pretavili do toho nového obdobia, aby sme to preformulovali do týchto nových kľúčových priorit komisie. Ale keď hovoríme o trvalej udržateľnosti, napríklad tie tematické konzultácie, to nesie v sebe oveľa viac. Čiže ako máme sa dívať na výkon, ktorý prezentuje, alebo ako to prezentuje komisia? Máme tu členské štáty, regionálnych partnerov, lokálnych partnerov a, a kde je ten výkon? Tu je určitá hrozba. Takže ja by som chcel povedať, že ja mám aspoň rovnaké teoretické otázky na mysli ale na inej úrovni, pokiaľ ide o koheziu, tento trojrozmer, teda tam sú jasne zadefinované ciele a to sú v zmluvách. Čiže pokiaľ ide o to, či vnímame kohezné prostriedky ako investícia alebo len ako nejaká diverzifikovaná politika, o tom sa tiež dá diskutovať. A môžu to byť aj dôležité tak vo vzťahu k strednodobému preskúmaniu, ako aj vo vzťahu k rozprave o nových politikách. Takže ja mám taký pocit, že tuto máme vynikajúcu príležitosť tejto správe spolupracovať s členmi nášho výboru a pracovať na doladení pre budúcnosť. Ja si myslím, že toto vypočutie dnes naozaj prinieslo určité iné názory, hľadiska toho, o čom tu pracujeme, alebo na čom pracujeme, nejde iba o kompenzáciu alebo o politiku kompenzácie, alebo takýto rozpočet. Nie, to je... Nie, tu ide o diverzifikáciu a o to, aby aby sme priviedli občanov a našich zúča- všetky zúčastnené strany do, na inú úroveň, tú inú východiskovú úroveň. Takže z tohto pohľadu je to v poriadku, že chceme využiť túto príležitosť a myslím si, že máme tu aj veľký záujem zo strany tiemých spravodajcov. Ale keď sa na to pozriem detailnejšie, Čo som si odnesol z tohto eh, vypočutia, že teda už tu máme tie základné stavebné jednotky, eh, tematická koncentrácia, východiskové kritéria, ktoré sme formulovali a mohli by sme možno aj z, viac ako jeden rok upraviť tomto myslenie, pretože napríklad v mojej politickej skupine sme sa zhodli aj v komisii na tom rozpočte, ktorý je postavený na výkonné. A to, čo je, to je to kľúčové slovo. Ale čo sa udialo? A my teda máme konkrétne stavebné bloky, na ktorých staviame. A teraz musíme posúdiť, že či každá jedna táto stavebná jednotka prispieva nášmu cieľu. Sú tu ešte určité veci, ktoré ma napádajú, o ktorých sa ešte bude diskutovať, pretože keď využívame talent našich eh, ľudí, eh, v podstate, že keďže sa nedá všade vlastne objavať koleso, tak do určitej miery táto medzinárodná spolupráca, medziregionálna spolupráca ma trochu trápi. Lebo keď neprídeme s lepším výkonom tej medziregionálnej spolupráce, to neznamená, že že to bude lepšie, ale možno, že ten prístup eh, od spodu nahor Ale vy ste takisto, ako, ako to zapadne do tej priority komisie, však vy ste to tiež spomínali, to tým cieľom, aby sme zabezpečili aj splnenie našej politiky. A posledná pripomienka z mojej strany, lebo ešte budeme mať ďalšie možnosti diskusí. Už aj v júli pripravujeme pracovný dokument a budeme pracovať aj v decembri, alebo možno aj v septembri, už po lete, s prvým, s prvým návrhom správy, táto otázka vykonateľnosti, o čom hovoril náš holandský kolega. Aj pán maďarský kolega na to poukázal, že tu už ako keby nie je nadšenie preto, aby sa povedalo, dobre, teraz spolupracujeme na projekte. Nie je tu to nadšenie a chýba to. A ľudia to nechápu, že prečo naše vlády alebo naši spolu, naši krajania nekomunikujú v rámci viacúrovňovej spolupráce ako projekty Horizon 2020 sú určité tie kľúčové umožňujúce technológie a v mojom regióne vedia, že to je európsky prístup, európska myšlienka, vedia, že keď to robíme spoločne, tak ponecháme tieto veci z, tu v Európe. Zostane nám tu EBAS v Európe napríklad, ale musíme sa zhodnúť, lebo keď nebudeme zjednotení, tak stratíme túto možnosť. A keď, keď to máte, tak buď to využijete, alebo to stratíte. Predáte tisíc Airbusov, za dva roky možno budete na to hrdí, Takže toto je konkrétny výsledok. Že musíme vedieť, že o čom hovoríme. Takže my potrebujeme určitú koncentráciu, aby sme hovorili o tomto územnom aspekte. Určite je to nevyhnutné presvedčiť tých, ktorí sú kritikmi našich politík aby sme mali tú dobrú adicionalitu, napríklad fond FC. My niekedy hovoríme, používame slovičko synergia príliš často. Ale ciele kohezie musia poslúžiť novému obdobiu a musia prakticky v najbližších e, my potrebujeme využiť úplne každého občana v Európe, aby naozaj cítil, o čom hovoríme a musíme teda mať politiky, ktoré umožňujú, kde budeme pracovať na cieľoch Takže možno, že teda dnešné myšlienky nás privedli k tomu, aby sme mohli dosiahnuť určitý pokrok. A pravda, nie som takým expertom na tieto stavebné e, bloky, ale ja som presvedčený, že sa nám podarí pripraviť presvedčivú správu a že sa nám podarí presvedčiť kolegov, ktorí nie sú až takí oboznámení s e, koheznou politikou. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ja si tiež myslím, že dnešný hearing bol veľmi dôležitým krokom v celom procese, pokiaľ ide e, a implementáciu v najbližšom období. Všetkým účastníkom ďakujem pekne a týmto dnešnú schôdzu ukončujem. Predsedajúca ďakujem aj tlmočníkom. Pokračujeme zajtra ráno o 9. hlasovaním. Ďakujem.